Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Vrátime sa k práci z dnešného dopoludnia. Máme tu mimoriadnu správu Dvora auditorov k významnej téme finančných nástrojov v oblasti rozvoja vidieka. Spravodajcom je kolega Jens Gajer. A príslušným členom Dvora auditorov je pani Kaliulajt, ktorú tu srdečne vítam. Aby sme využili e, prítomné zdroje, tak ich začneme. Nech sa páči, pani Kaliulant. Máte slovo. Madam Chairman, honorable members of the Parliament. Vážená pani predsedníčka, vážení poslanci, táto e, mimoriadná správa Dvora auditorov nesie názov, či sú finančné nástroje úspešným nástrojom v oblasti rozvoja vidieka. Sústreďuje sa na to, či finančné nástroje, e, teda e, pôžičkové a zárokové fondy sú využívané správnym spôsobom. Neskôr informácie z kontextu v časoch finančných obmedzení, rozpočtových škrtov um, dosiahnuť investície s nižšou sumou verejných súm je, je dôležité. Takéto finančné nástroje môžu zvýšiť efektívnosť e, peniazy tým, že sa bude viac financovať e, sektor investícií z rovnakej sumy z rozpočtu. Očakáva sa, že sa opätovne využije pôvodná suma, ktorá bola určená na to, aby sa e, využil opakovaný faktor a taktiež, aby sa e, zdôraznili politické ciele tým, že sa prilákajú ďalšie súkromné a verejné e, kapitály, teda pákový efekt. V oblasti rozvoja vidieka členské štáty vytvorili 11 fondov záruk v rokoch 2009 a 2014 a investovalo sa zhruba 700 miliónov eur do konca roka 2013. Európska komisia chce, aby sa členské štáty zaviazali eh, k minimálne dvojnásobnému zvýšeniu v týchto eh, kľúčových investičných oblastiach. Naše tri kľúčové otázky, ktoré sa zaoberali v tomto odete, boli nasledovné. Či tieto finančné nástroje boli vytvorené a kapitalizované správnym spôsobom v rokoch 2007 až 2013? Ďalej po druhé, či finančné nástroje dosiahli výkonnosť v tomto období a ďalej či rámec v roku 2014 až 2020 eh, poskytuje dostatočne zlepšenie. Eh, čo sa týka eh, bankovej kapitalizácie, tu sme skonštatovali, že nebolo odôvodnené vytvorenie takýchto finančných nástrojov v rokoch 2007 až 2013. Vo všeobecnosti v tomto období chýba leadership zo strany komisie, aby sa lepšie a efektívnejšie využívali finančné nástroje. Tento programový rámec nebol dostatočne pripravený, taktiež e, bolo obmedzené poznanie finančných nástrojov pre rozvoj vidieka, nebol skutočný dopyt e, po týchto finančných nástrojoch v tejto oblasti, tak ako to potvrdili aj prieskumy z členských štátov. Dopyt po finančných nástrojoch v oblasti plnospodárstva nebol dostatočne vyhodnotený a taktiež hodnotenia formálnych nedostatkov neboli k dispozícii v členských štátoch. V niektorých prípadoch finančné nástroje prispeli k tomu, že sa zmiernil mierenil výklad pravidla N plus 2. Čo sa týka pravidel menenia, tie sú výhodné pre členské štáty. Celková suma by sa mohla vyplatiť už vopred, taktiež um, úroky sú priame ziskom členským štátom. Príspevanie do týchto finančných nástrojov sa vníma ako vzniknutý náklad, len čo sa peniaze dostanú do fondu, ale zatiaľ sa ešte nedostali k príjemcom. Ďalej, pravidlá umožňujú odpísanie nákladov v celkovej hodnote záruk a teda je priateľné, ak takýto fond záruk poskytuje iba záruky do výšky, ktoré neprekračujú vyplatený kapitál ako keby hodnotenie rizika bolo na 100% rizikové, čo je samozrejme nezmysel. Tieto nedostatky eh, viedli k eh, príliš veľkej eh, kapitalizácii finančných nástrojov. 421 miliónov eur bolo vyplatených do kapitálu 11 takýchto fondov do roka 2013 odhadujeme, že všetky záruky, ktoré boli vydané, teda zhruba 250 miliónov eur, mohli byť poskytnuté vyplateným kapitálom e, zhruba 50 miliónov eur. Taktiež e, odhadujeme, že došlo k prílišnej e, kapitalizácii takýchto fondov záruk po výške zhruba 370 miliónov eur. Teda táto suma bola zmrazená bez akéhokoľvek príspevku k naplňaniu politik EÚ. Často počúvame, že finančné nástroje musia dosiahnuť viac s menším počtom vkladov a v skutočnosti dosiahli menej s väčším počtom vkladov. E, teraz by som vás chcela informovať o tom, ako finančné nástroje dosiahli e, plnenie sílov, e, čo sa týka efektu pákovosti, či poskytujú lepšie výsledky v porovnaní s tradičnými systémami záruk grantov. E, takéto nástroje by mali poskytnúť e, výhody e, pakového charakteru. Tieto fondy by mali opätovne využívať vstupné sumy, ktoré boli potrebné v úvode a tiež by sa mali stimulovať dosiahnutia politických cieľov tým, že sa priláka aj súkromný verejný kapitál. 31. decembra 2013 iba 45 celkovej sumy 700 miliónov eur finančných nástrojov tohto kapitálu bolo zaručených alebo vyplatených eh, konečným príjemcom, aj čo sa týka fondov záruk, aj požičiek a eh, v dôsledku toho, v prípade týchto fondov záruk, tieto efekty, dopady opakujúce sa sa odhadujú na úroveň 0,53 a nie sú dostatočné. Um, násobok eh, maximálneho výnosu bol vo výške 2 až 12,5. Eh, v prípade týchto fondov požičiek eh, aj tu bola tá úroveň veľmi nízka 0,75 v prípade dvoch fondov v Litve a v Lotyšsku. Členské štáty dosiahli veľmi nízky efekt pákovosti a preto skonštatovali sme, že tieto finančné nástroje nefungovali tak, ako sa očakávalo a v dôsledku toho neposkytli plný potenciál výhod, čo sa týka mňa efektov opakovanosti a pákovosti. Toto bolo spôsobené jednak oneskorením implementácií a takýto efekt viacnásobenia je tiež priamo prepojený s prílišnou kapitalizáciou takýchto finančných nástrojov. Ani komisia, ani členské štáty nezaviedli dostatočné systémy monitorovania, aby sa poskytli dôveryhodné dáta o tom, či tieto nástroje splnili svoje ciele pákovosti okrem iného. Okrem toho, tieto nástroje vznikli na to, aby verejné prostriedky mohli mm, prilákať e, iné druhy verejných prostriedkov, napríklad granty a nemali byť alternatívou grantom. Čo sa týka všetkých finančných nástrojov, e, ktoré boli vyplnené v rokoch 2007 až 2013 v členských štátoch, ktoré sme preskúmali, dvor auditorov skonštatoval, že iba uchádzači o granty e, ich mohli naozaj vyhodnotiť. Vlastné investície sú peniazmi z finančných e, nástrojov a zvyšok súm sú granty. Toto je v rozpore so základným e, princípom e, financovania EÚ. Rozpočet Európskej únie by nemal byť hlavným nositeľom rizika. Ďalej, či rámec v roku 2014-2020 poskytuje možnosti zlepšenia. Naše závery z auditu súvisia s závermi z obdobia roku 2007 až 2013, ale snažili sme sa analyzovať aj možnosť predchádzať takýmto problémom v novom rámci. Dvor auditorov uznáva, že sú isté možnosti zlepšenia a síce povinné hodnotenie týchto nástrojov vopred, e, ďalej e, vyplácenie, postupné vyplácenie spojené s úrovňou výkonnosti týchto fondov a taktiež väčšia pozornosť e, zo strany komisie, ale ešte stále je to veľké riziko prílišnej kapitalizácie a tiež podmienky výkonnosti nie sú e, zapracované do podmienok financovania. Celkový záver e, teda je taký, že finančné nástroje neboli úspešné v oblasti rozvoja vidieka a aj keď nové e, obdobie je slubné, predsa len bude dosť zložité dosiahnuť želaný výsledok Tiež oceňujeme iniciatívu komisára Hogana pre intenzívnejšie využívanie finančných nástrojov a chcela by som ešte zdôrazniť, že nielen viac finančných nástrojov, ale lepšie finančné nástroje budú potrebné v budúcnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, je to veľmi významná správa, k nej vám blahoželáme. Ešte predtým, ako sa spustí celý proces EFSI, E, je dobre sa tomu venovať. Spravodajcom je pán Gajer, nech sa páči, má slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem. A ja sa chcem pridať ku komplimentom pani predsedničky e, na adresu pani Kajulant a celého jej týmu. Ja si ešte veľmi dobre pamätám, keď sme hovorili o strednodobom finančnom rámci, a nie tu, ale vo výbore pre rozpočet kde sme členmi aj ja a Inge Gressle, sme hovorili o nedostatkoch dodatočného financovania. Hovorilo sa, že na to budú finančné nástroje a teraz e, je na čase dosiahnuť e, viac s menším využitím zdrojov. To je jedna strana mince. Ďalej druhá spočíva v ďalších otázkach a síce aké ponaučenie si z toho vezmeme v súvislosti s EFSI a s ďalšími možnými eh, konštrukciami, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti. Teda, pani Kaliulant vo svojej správe celú vec podrobne popísala, nemusím eh, to už tak podrobne rozoberať. My sme tiež zistili, že v predchádzajúcom finančnom období 700 miliónov eur v oblasti rozvoja vidieka len výlučne takéto finančné nástroje boli schválené využité a dvor auditorov v tejto súvislosti vyhodnotil výkonnosť, ale tiež e, kontroloval, či pravidlá nariadenia boli dodržané, či existuje možnosť zlepšenia v ďalšom období. E, ďalej sa skúmali fondy a finančné nástroje vo Francúzsku, Grécku, Litve, Rumunsku a Taliansku a síce aj kreditové aj verkové fondy, došlo k taktiež e, skúmaniu fondov v Lotyšsku a v Bulharsku potom. A výsledok je, že tieto fondy nie sú úspešné. Ja ako kontrolor rozpočtu sa môžem utešiť tým, že no dobre, aspoň sa nejako e, nestratili peniaze, ani sa nemerhalo peniazmi. Len, ako povedala pani Kaliulant, sa zhruba na 100% peniazy eh, viac eh, umiestnilo do rôznych fondov, tam sa v podstate zmrazili a nevyužívajú sa tieto peniaze na plnenie iných politických cieľov a to rozhodne nie je v súlade s predstavami dvora, keď hovoríme o rozumnom eh, riadení finančných záujmov. Teda je do toho vložených príliš veľa peniazy a tieto peniaze sa nevyužili zmrazili sa v týchto fondoch. Ďalej je tu ešte ďalšia výčitka a síce, že pravidlá a nariadenia o týchto finančných nástrojoch v rozvoji vidieka um, nie sú nastavené na osobitosti tejto politickej oblasti. Politika súdržnosti sa v tomto smere úplne ignorovala Celkom iste sa tým ešte budeme musieť zaoberať aj v súvislosti s tým, eh, čo sa týka e, terajšieho obdobie financovania, ako by sme to ďalej mohli zlepšiť a ako sa nevzdelávať ešte viac eh, od týchto pravidel. Videli sme, že členské štáty tieto fondy zriadili preto, že to znamenalo rýchlejší otok. Keď budú peniaze vo fondoch, znamená to, že sú niekde um, odložené, ale nie je jasný celkom zmysel. Vidíme, že členské štáty nie mali z toho dostatočné zisky, pretože si um, taktiež narokovali úroky. Tieto fondy v súvislosti s pravidlom N plus 2 po roku zvrazne týchto peňazí, že tento proces zašiel príliš ďaleko. Vidíme, že toto riziko pri financovaní projektov týchto finančných nástrojov v niektorých prípadoch nepožadovalo spolufinancovanie, e, financovala to len verejná stránka a pani Kaliuland e, povedala, že aj kvôli prílišnej kapitalizácii e, nebol dosiahnutý efekt opakovanosti a súkromné investície vo väčšine týchto fondov e, neboli mobilizované, teda ani efekt pákovosti nebol dosiahnutý. A pritom e, sa to očakávalo, to bolo práve výhodou týchto fondov. Teda musíme jednoducho skonštatovať, že to nefungovalo. Politické dôsledky, ktoré z toho ja e, môžem vyvodiť, e, sú také, že na príkladoch finančných nástrojov eh, pre rozpočtovú politiku vidíme, že pravidla sa musia dodržiavať, eh, pretože sa tým dajú riešiť eh, rôzne problémy, ale to, aké veľké a rozsiahle majú byť tieto finančné nástroje na to, aby pokryli potreby konečných príjemcov primeraným spôsobom, to sa bude musieť ešte presnejšie určiť. Celkom iste budeme potrebovať aj stimuly pre finančné nástroje, zoči voči príplatkom. Čo sa týka prístupu spoločenstva, na to bolo zvyknuté celosadenstvo, ktoré sa venuje oblasti rozvoja vidieka. Tam sú tie spätné platby v prípade takých nástrojov, kde sa očakáva návratnosť, to sa veľmi rýchlo objavilo, teda tie stimuly pre finančné nástroje sa budú musieť zvýšiť a komisia budú, bude musieť prejaviť intenzívnejšie vedenie, taktiež bude musieť stanoviť primeranejšie ciele pre štandardy, čo sa týka efektu opakovanosti týchto finančných nástrojov, ako aj efektu pákovosti. Taktiež potrebujeme jasné e, prechodné a konečné pravidlá v závere finančného e, obdobia a taktiež sa budeme musieť jasne rozhodnúť, pre ktoré projekty sa budú využívať tieto finančné nástroje ja som veľmi opatrným zástancom takýchto nástrojov. Myslím si, že na niektorých miestach môžu dosiahnuť želaný efekt, ale správa a to je najväčšia zasluha tohto dvora auditorov, pokazuje na to, v ktorých oblastiach to jednoducho nefunguje. To dáva komisii priestor preskúmať, napraviť niektoré nedostatky. Myslím, že by stálo za to v primeranom čase opäť e, veci preskúmať a presvedčiť sa, či sa situácia v tomto finančnom období v oblasti rozvoja vidieka e, zlepšila. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Je to dosť e, zaražajúce predsa len drahý Jens Gajera i pani Kaliolanta vidí tieto fakty, možno by sme mali dať iné slovo Európskej komisii ešte predtým, ako sa začneme venovať ďalším otázkam. Srdečne vítame zástupcov Európskej komisie. Den Herrn eh, Longo, Direktor aus dem Agrarbereich und Herrn Direktor Regional Regio B. Máme tu viacerých generálnych riaditeľov rôznych oddelení. Nech sa páči, ktorý z vás chce začať. Vážená pani predsednička, vážená pani Kaliulajt, vážený pán Gajer, vážení poslanci. Chcel by som sa poďakovať dvoru auditorov aj Európskemu parlamentu za ich preskúmanie odporúčania Európska komisia eh, si veľmi pozorne vzala k srdcu toto odporúčanie zvýšiť výkonnosť finančných nástrojov. Chcel by som tiež zúrazniť, že niektoré z týchto odporúčaní už boli uplatnené alebo sa práve uplatňujú. Komisia uznáva, že finančné nástroje v súlade s RFD v rokoch 2007 až 2013 predstavujú relatívne nový nástroj a tento proces prispôsobenia sa bol nevyhnutný a to malo dopad na využívanie a čerpanie týchto finančných nástrojov. Tiež by sme mali mať na pamäti, že finančná kríza ohrozila možnú úspešnosť týchto finančných nástrojov, keďže mnoho členských štátov sa ocitlo situácii s obmedzenými možnosťami investovať. Potreby, ktoré popisuje dvor auditorov, aby sa zvyšili stimuly, aby sme podporovali členské štáty viac využívať tieto finančné nástroje. Komisia v tejto súvislosti zaviedla výhodnejšie podmienky pre obdobie roky 2014 až 2020 a v legislatívnom rámci, ako napríklad vyššia miera spolufinancovania, taktiež možnosť financovania vopred v prípade niektorých investícií, ďalej e, rôzne pravidlá na rokovací DPH, ďalej e, podmienky, ktoré sú s pracovným kapitálom, ako aj možnosť využívať e, hotové modely ako napríklad nástroje off the shelf. Dvor auditorov vyzýva komisiu, aby presadzovala kvalitu a zvyšovala kvalitu finančných nástrojov, aby sa predchádzalo riziku prílišnej kapitalizácie. Už boli prijaté kroky v tomto smere. Hodnotenie ex ante taktiež bolo zavedené ako povinné. Boli zverejnené taktiež metodické pokyny pre hodnotenie finančných nástrojov v oblasti polnospodárstva a to sa práve rozpracúva konkrétna téma prílišnej kapitalizácie sa taktiež e, um, opatrila tým, že požiadavky, ktoré sa vzťahujú na platby v prípade prílišných nástrojov, budú postupne zavádzané na základe dosiahnutých výsledkov, konkrétnych výsledkov v praxi. E, ďalej, monitorovanie sa bude sústreďovať na konkrétne aspekty výkonnosti. Dvor auditorov tiež odporúča poskytovať poradenstvo členským štátom o využívanie týchto finančných nástrojov a taktiež vytvoriť vhodné štandardy a ciele pre efekty pákovosti a opakovanosti. V tomto smere komisia vykonala rôzne aktivity na propagáciu týchto fondov e, v rôznych výboroch pre rozvoj vidieka, na rôznych bilaterálnych stretnutiach s členskými štátmi a v iných kontaktoch. A taktiež organizuje školenia ako aj eh, schválila rôzne eh, pokyny memorandum o porozumení medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou o spolupráci v oblasti plnospodárstva a rozvoja vidieka s cieľom eh, spolupracovať aj na vzdielaní skúsenosti je tiež významným krokom. Pracovný program na roky 2016-2020 bol schválený a Európska investičná banka už ponúkla svoje prvé produkty a síce E, systém záruk členským štátom, ktoré boli prezentované v marci 2015. Zriadenie a spustenie takéhoto súboru e, jednotných pokynov a metodickej platformy pre finančné nástroje pre obdobie 2007 až 2000 2014 až 2020 a potom prebehla prvá Európska konferencia o finančných nástrojoch v Dubline v júni 2015 s viac ako 200 účastníkmi a tiež tam boli najvýznamnejšie hráči v oblasti rozvoja vidieka. Tri ďalšie konferencie prebehnú v iných eh, hlavných mestách Európy. Nechcem tu teraz eh, zachádzať do podrobností, ale máme tu veľmi dlhý zoznam rôznych iných iniciatív. Ďalej, problém prechodných pravidiel tiež eh, bol aplikovaný v praxi a spojený s novými pravidlami a prechodné pravidlá pre obdobie 2007 až 2013 boli riadne schválené pre obdobie 2014 až 2020. Prebiehajú rokovania členskými štátmi a tiež budú pokračovať aj naďalej zohľadňujúc ponaučenia z aktuálneho procesu. Komisia sa domnieva, že právny rámec pre obdobie 2014 až 2020 a ďalšie iniciatívy, ktoré vykonala komisia, budú vhodnou reakciou na odporúčanie dvora auditorov. Komisia si stanovila za cieľ zdvojnásobiť využívanie finančných nástrojov, ale je dôležité zúrazniť, pani predsednička, že voľba a výber takýchto nástrojov a implementovacích mechanizmov bude na úrovni členských štátov. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa ešte spýtať, aká je vaša analýza, teda čo je dôvodom, že tento fond bol takto nadhodnotený? Tento fond je zbytočný, nevyužitý. Komisia sa mala postarať o to, že, to sa vôbec, že také niečo vôbec nie je. Urobili ste niečo preto, aby sa táto dráma, ktorá je tu, pred našimi očami, ako ste ju naznačili, aby sa vôbec nestala, alebo aby sa zmiernila? Urobila komisia niečo preto? Ďakujem. Ako som už povedal, prišli sme s novými pravidlami v novom legislatívnom rámci a teraz je nemožné, aby došlo k takémuto nadkapitalizovaniu pretože najprv musíme urobiť ex ante posúdenie potrieb, kde členské štáty musia preukázať, koľko potrebujú pre, tento finanč, pre svoj finančný nástroj. Po druhé, keďže transfer do finančného nástroja fondu bude zavádzaný na základe využívania e, fondu. To znamená, že nedáme tam všetky peniaze naraz, ale postupne podľa toho, ako sa budú využívať prostriedky v tomto finančnom nástroji. Teraz spravodajca, prosím. Ďakujem. Pokiaľ ide o tieto dva body, o ktorých tu hovoril pán riaditeľ, sú to dva zásadné body. A dalo by sa tu pomôcť v dvoch veciach. Mňa zaujíma, mám štyri otázky. o ktorých sa tu ešte nehovorilo. Má komisia teraz nejakú možnosť hodnotenia, posúdenia, prehodnotenia? Je uvažované, máme mechanizmus, ktorý by nám umožnil že by sa počas tohto finančného obdobia prispôsobili pravidlá, ak zistíme, že sú nové nedostatky alebo staré pokračujú? To je prvá otázka. Po druhé, a tom je táto vec. Pri týchto otázkach sme vždy v takej tragickej situácii. Veľmi často hovoríme dnes o greckých tragédiách, a poznáte určite tú známu tragédiu medzi Skylou a Chalib, Chalib, Chalibdou. Skila je, ako sme videli, nedostatočný fír- systém, to znamená, niečo tam nefunguje, žiaľ Bohu, ale chalibda je taká, že keď urobíme tento systém prísnejší, tak budeme mať e, odpoveď na oprávnenú kritiku e, dvora auditorov a síce, že by to obce brali ako náraz byrokratizácie a znamenalo by to, že tá príťažlivosť použitia tohto nástroja sa ešte zmenší. Mali by ste tento počet, pod, máte nejaké informácie o to, že nároky na túto podporu v, danom, v tomto finančnom období rastú alebo klesajú? A tretia otázka sa týka nás všetkých, tak povediac, a aj dvora auditorov. Ako vyzerá tento problém v súvislosti s každoročným absolutóriom? To znamená, že pravdepodobne teraz, keď dostaneme správne čísla, uvidíme, koľko peňazí z e, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka sa dostalo do e, tých e, nástrojov. Áno, teda peniaze sú v určitom finančnom nástroje, to bol ten hlavný problém, ale otázka je, či sa naozaj využívajú. Takže to, čo máme teraz v absolutóriu, to sa nám podarí tam vyriešiť. Bude to od dvora auditorov poskytnuté v takej podobe, že to budeme môcť politicky vyhodnotiť? A posledná otázka, ale tu som nejako stratil, prepáčte, aby som sa, dajte mi čas, aby som sa zorientoval. Nie, takže len tie tri, ďakujem. Pán riaditeľ Longok ku gréckej mytológii a ďalším otázkam. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Takže ak sa tu má objaviť nejaký závažný problém, sme pripravení ho korigovať, sme pripravení zasiahnuť prispôsobovaním legislatívneho rámca. A samozrejme, že to za sebou nesie zmenu základného aktu. Takže s pomocou Európskeho parlamentu a rady môžeme takto postupovať, ale myslím si, že musíme najmä konať, aby sme sa vyhli dráme a tragédii. Musíme konať a myslíme si, že v rámci tej platformy, ktorú sme vytvorili, budeme mať k dispozícii dosť vplyvný nástroj, aby sme zabránili takýmto katastrofám a drámam, do tohto nástroja sme investovali veľa a dúfam, že vďaka tejto platforme budeme môcť mať situáciu pod kontrolou. Je zrejme, že nechceme navyšovať byrokratickú záťaž. Chceme uľahčiť administratívne postupy a preto sme vytvorili tie šablony, vzory, modely, ktoré môžu používať, využívať členské štáty a tieto mm, šablóny boli vytvorené v spolupráci s Európskou investičnou bankou a jej expertmi. Takže sme pripravení odozdať členským štátom už vopred vytvorené modely, šablóny, ktoré sú bezpečné, efektívne a samozrejme, že budeme pracovať na základe osvedčených postupov. Pokiaľ ide o výkazníctvo e, aktivít v súvislosti s finančnými nástrojmi, tak výkazníctvo posilníme. Budeme mať veľmi presný monitorovací systém a ja dúfam, že uspokojíme to, čo žiadal pán Gajer, to znamená údaje, ktoré budú jednoznačne sformulované, údaje, ktoré umožnia odovzdávať systematickým spôsobom informácie o využívaní finančných nástrojov. Ďakujem. Teraz pán kolega Čarnecký, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za túto prezentáciu. Pán Gajer mal štyri otázky, ja mám len jednu otázku. Hovorili ste o konferencii v Dubline, ako aj o projekte ďalšej konferencie. Mohli by ste nám presnejšie povedať, kde bude táto konferencia? Mohli by ste nám povedať niečo viac o tejto konferencii? Ďakujem za túto otázku. Dublinská konferencia bola veľmi dôležitou regionálnou konferenciou, bola jednou z prvých. Ďalšie konferencie sa budú konať v Rige, v Rak, potom v Rakúsku vo Viedni a posledná bude v Barcelone. Alebo v Taliansku, to ešte presne neviem. Záleží na tom, ako to bude disponibilné, ako budú členovia ochotní pri príprave týchto konferencií. Po týchto troch konferenciách budú ešte ďalšie konferencie, o ktorých sa teraz uvažuje a chceme pokryť široký záber. Chceme prizvať najdôležitejších aktérov v regionálnej politike ešte je tu jedna vec, o ktorej by sa chcel hovoriť. Chcel by som pripomenúť to, čo povedal pán komisár teraz na adresu Dublinskej konferencie, keď hovoril o využití týchto finančných nástrojov. Komisár povedal, že sme na začiatku veľkej príležitosti pre rozvoj zamestnanosti a rastu. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Šul. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho právu, správu, dobre odvedená práca a ďakujem aj dvoru auditorov za túto analýzu. Táto, je to kritická analýza, ktorú tu máme a tá ukazuje veľmi jasne, že finančné nástroje neboli v danom období úspešné. Situácia ukazuje, že potrebujeme viac zmien. A preto by som chcel zdôrazniť tri aspekty. A mám aj tri otázky, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité. Myslím si, že sa musíme postarať o to, aby naše plánovanie bolo lepšie, aby sme zabránili preťaženiu našeho financovania. Kto je tu za to zodpovedný? Vítam povinné hodnotenia v novom programovacom období. A aby sme dosiahli náš cieľ, musíme sa postarať o to, že naše hodnotenia sú realistické a že majú vysokú kvalitu. Chcel by som vedieť, či sa pracuje na tomto ako vyzerá potom spolupráca s členskými štátmi? A chcel by som aj vedieť, či už máte vytvorené programy, ktoré umožnia realizovať tieto posúdenia, hodnotenia. Ďalším aspektom je napomáhanie dopytu po finančných nástrojoch. To znamená, aby sme dosiahli e, využívanie viacerých z nich a myslím si, že tu musíme urobiť aj viac na to, aby tieto finančné nástroje boli atraktívnejšie, príťažlivejšie. Toto myslím, napríklad granty, toto chýba v novom programovacom období. A posledný aspekt je ten finančný pákový efekt. Nový právny rámec ešte stále neumožňuje, nežiada povinnú súčasť súkromného sektoru a to by znamenalo, keby sme mali takúto účasť, že by sme maximalizovali hodnotu každého eura z peňazí daňových poplatníkov. Takmer by sa tá suma zdvojnásobila. Kedy bude účasť súkromného sektora povinná? Nech sa páči, pán riaditeľ. takže k prvému bodu hodnotenie ex ante. To je orientačný dokument, to je jedna téma, o ktorej sa hovorilo v Dubline. Tá sa týkala toho, ako urobiť dostatočne hlboké a seriózne ex ante hodnotenie. Mám tu kopiu tohto dokumentu, ak by vás to zaujímalo tak v tomto dokumente uvidíte, ako bude toto hodnotenie ex ante implementované. My spolupracujeme s členskými štátmi na základe skúseností odovzdávanými z jedného štátu do druhého, z regiónu do regiónu podľa potreby. Ďalej ste hovorili, že by sme sa mali usilovať o nástroje, ktoré umožňujú príjemcom ľahký prístup. Pracujeme so súkromnými partnermi a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zapojili súkromných sprostredkovateľov pre správu a šírenie finančného nástroja. To je jedna z vecí, ktorú sa snažíme presadzovať a ja myslím, že sa nám to podarí. Pokiaľ ide o pákový efekt, tak to je to je veľmi významný prvok z hľadiska kvality, pretože súvisí aj s podielom kapitálu iného ako verejné, verejné prostriedky. A teraz študujeme, vyzývame, povzbudzujeme možnosti vrátanie pomoci EIB na to, aby sme lepšie prilákali súkromné finančné inštitúcie, ktoré by sa mohli tohto zúčastňovať za podmienok, ktoré sú pre e, súkromných investorov atraktívne a ktoré sú významné aj z hľadiska plnenia vytýčených cieľov. A sľubujem, že naozaj, teda ubezpečujem vás o tom, že venujeme významnú pozornosť tejto problematike je jasné, že účasť súkromných investorov a pákový efekt nie sú vždy veci, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti všetkých modalít, preto neviem, či to bude 5% alebo koľko percent, ale to závisí od konkrétnych okolností zavádzania tohto nástroja. Preto nemôžeme ex ante predpísať nejaký cieľový pákový efekt. Musíme nechať na členské štáty rozhodnutie o cieľoch, ktoré môžu pomocou tohto nástroja dosiahnuť. Ďakujem. Ešte Gajer, nech sa páči. V prvom rade tomu, čo povedal pán riaditeľ Longo teraz. Áno, to je to aj, čo mám na mysli v politickom odporúčaní, že aby sa už vek z anteposúdení zakotvilo, že sa očakáva pozitívny pakový efekt. Zatiaľ to tak nebolo ak mi to dovolíte mierne ironicky poznamenať, pretože 0,5 si myslím, to bolo v, v minulom období a to sa považovalo za úspech, takže ja dúfam, že dosiahneme viac. A bol by som rád, keby sme mohli o tom pravidelne komunikovať. Teším sa, že ste taký optimistickí v komisii ale žiaľ niekedy sa veci neodvíjajú tak, ako si to želáme a mali by sme byť v úzkom kontakte. Ja som si teda povedal, že pri absolutóriách sa tým budem vždy podrobne zaoberať, aby som vedel, čo sa e, deje. A teraz ma napadla moja štvrtá otázka. Čo sa stane s tými nevyužitými, zamrznutými prostriedkami vo fondoch na konci posledného E, finančného obdobia. Mám určité tušenie, alebo by som rád, keby komisia povedala, čo sa s tými peniazmi stalo. A potom ešte jedna odpoveď, pán Longo. Chcem sa spýt, zopakovať otázku. To ste nezodpovedali. Môžete nám povedať, či v tomto finančnom období počet finančných nástrojov pre rozvoj vidieka bude vyšší, nižší, rovnaký? To by ma ešte zaujímalo lebo to je dôležité pre politické posúdenie a síce, že či sa tento nástroj príjme alebo nepríjme. A ja sa chcem ešte pridať k tejto otázke pána Gajera. To je, že čo sa deje s tými peniazmi, ktoré sa nevyčerpali. E, v odpovedi ste uviedli, že tieto prostriedky sa preprogramujú a použijú na inú podporu. Takže pre nás by bolo dôležité vedieť, kam ste to dali, pretože tam ide o 50 miliónov eur. To ste napísali dvoru auditorov, že to presúvate, ale ako? A potom máme ešte N plus 2 pravidlo. Takže e, tu potrebujeme presnú odpoveď toho, čo sa s týmito peniazmi urobilo. My sme vytvorili takúto možnosť obísť veci, takže pán riaditeľ Longo a potom pán Kelajta. Oui, merci beaucoup. Alors, je répète pour le problème de la overcapitalisation, c'est-à-dire... Pokiaľ ide o nadmernú kapitalizáciu, to znamená tie zmrazené čiastky, tak v minulom období sme mali túto situáciu, ale teraz sme zmenili pravidla. Zmenili sme právny rámec. Keď budete programovať 500 miliónov eur z garančného fondu, tak sa budú postupne tieto peniaze teda, prevádzať. Najprv to bude 50 miliónov a keď sa týchto 50 miliónov vyčerpa, tak sa znovu môže e, uskutoční ďalší transfer 50 miliónov. Už nie je možné, aby sa jednorazovo týchto 500 miliónov dalo do záručného fondu. Takže tým sa vyhneme tomu fenoménu, ktorý sme zaznamenali v minulom období. Našim cieľom, cieľom našho pôsobenia je dosiahnuť zdvojnásobenie finančných nástrojov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Snažíme sa o to veľmi intenzívne a dúfame, že sa nám podarí tento cieľ dosiahnuť. Samozrejme, na to ale potrebujeme spoluprácu z členských štátov a najmä vôľu členských štátov a preto dúfame, že členské štáty sa budú môcť lepšie oboznámiť s týmito finančnými nástrojmi, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi zložito a náročne z hľadiska administratívy, ale my sme presvedčení o tom, že tieto nástroje e, prinesú veľké výsledky, takže my sa snažíme poskytovať pomoc týmto členským štátom a dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť aj úspešnosť týchto finančných nástrojov. Dúfam, že to zodpovedalo všetky otázky, alebo som niečo nezodpovedal ešte ide o otázku, čo sa stane s peniazmi, ktoré zostávajú vo fonde. Ak garančný fond z obdobia 2007-2013 bol e, využitý, tak tento garančný fond e, môže byť vlastne prenášaný do na neurčitú dobu ako finančný nástroj pre e, príslušný región. Takže presahuje e, koniec e, programovacieho obdobia. Samozrejme za predpokladu, že bol použitý. Ale ak to bolo použité len na zmrazenie zdrojov, nemôže to byť vyhlásené ako výdavok. a potom sa tieto zdroje nevrátia do členského štátu. Teraz sme na konci programovacieho obdobia, takže e, nevieme, aká miera týchto zdrojov bude ponechaná a aká nebude využitá a, a aká časť sa nebude dať vyhlásiť za výdavky. Toto obdobie končí 31. decembra 2015 a až o 12 mesiacov potom budeme schopní získať prehľad, až teda keď ten program bude ukončený. Um, neporozumel som tomu, ale možno pani Kryla aj to e, vysvetlí. Hm, e, nie je to celkom jasné ani pre dvor. E, ak akceptujeme, že e, garančný fond e, bol použitý, môže byť e, prenesený, to by som podporila, ale čo to znamená, že bol použitý? Hm, pretože doteraz máme prípady. Napríklad máme 5 miliónovú garanciu a potom musíme vlastne akceptovať, že 5 miliónov sa použilo. Ale hmm, ak máme 20% riziko, tak sa použije len 1 milión. No, takže ja neviem, ako sa to v skutočnosti bude kalkulovať. Takže nemôžem jasnejšie tú otázku zodpovedať, ale mám pochybnosti, e, e, že to dokážeme vyriešiť. Na druhej strane, nie všetky členské štáty sú zahrnuli mm, finančné nástroje do e, rozvoja vidieka. A tam tiež nevieme, teda oni nevedia vlastne, čo majú robiť, čakajú tiež na uzavierku. A teraz to veľmi dobre nevyzerá pre nové programovacie obdobie. Napriek tomu, že komisia podporuje tento finančný nástroj, lebo samozrejme daňoví poplatníci by chceli, aby to dobre fungovalo. Ale členské štáty nevytvorili podmienky, neurobili prípravu na to, aby sa radikálne zvýšilo využívanie tohto fondu Zaznelo tu, že to bolo testovacie obdobie, ale nie je to tak. V roku 2006 je to finančné nástroje už boli predvídané a mali sme takéto projekte, projekty. Takže ak e, tu bude silný politický tlak, tak sa tie veci môžu zmeniť. Ale ako získať tento politický tlak? My sme v správe politicky korektne povedali, že komisia by mala aktívne propagovať e, tieto nástroje. Keby som to povedala nekorektne, tak e, poviem, že to bude fungovať len vtedy, keď dáme bokom istú čiastku peňazí. Odvetie poľnohospodárstva je e, zvyknuté na granty a je veľmi ťažké presmerovať ich na E, pôžičky a, a, a garančné schémy, pretože priame granty sú veľa pohodlnejšia. E, je tu niekoľko skupín potenciálnych príjemcov, teda malé a stredné podniky, ktoré môžu požiadať, ale v, teda väčšina žiadateľov získava aj granty No a kým tu nezavedieme povinnosť, tak si myslím, že teda, e, prečo by členský štát mal nahnevať svojich farmárov, aby takto využívali svoje peniaze. Pán Gajer hovoril o byrokracii. To je jeden z dôvodov, prečo členské štáty nevytvorili tieto finančné nástroje. Prečo? Nebola to byrokracia. E, bola to predovšetkým tá otázka dopytu. Mysleli si, že tam nie je dostatok e, dopytu. No, pokiaľ ide o posledné obdobie zo strany komisie nebolo jasné, aká čiastka zdrojov sa bude považovať za e, dočasné platby. A komisia má teraz systém, podľa ktorého môže na konci roka stanoviť, aká bola úroveň platieb vo finančnom nástroji. Je to proste oddelené pre e, účely účtovníctva. Takže tie údaje sú k dispozícii z komisie a e, e, dvor auditorov používa tieto údaje. A dá sa to aj predpokladať alebo predvídať. A správy budú vlastne e, uvádzať tieto údaje bola tu otázka o povinnej účasti privátneho sektoru a či to môže pomôcť. Myslím si, že áno. Ak by oprávnenosť e, e získania fondov e, závisela od váhy členských štátov. A e, Samozrejme, my si prajeme, aby vzrástla spotreba týchto fondov. A e, je dôležité, aby sme nemali veľa malých fondov, e, ktoré budú predstavať veľké náklady na správu a musíme zabezpečiť, aby sa tieto zdroje v konečnom dôsledku e, týmto spôsobom nestratili. Ďakujem. No, toto ma naozaj znepokojilo. Pán Longo, to nám musíte napísať. Máme tu odpoveď, ktorá je nezrozumiteľná, teda aká bola e, v roku 2014 a čo sa stalo s e, nadbytočnými prostriedkami vo fonde. E, teda túto odpoveď potrebujeme. Teda to je e, odpoveď komisie, ale potrebujeme písomnú odpoveď pretože to v každom prípade musíme vedieť, čo sa s týmito prostriedkami stalo. A nie je vylúčené, že ešte e, dodám nejaké otázky. E, nikto sa ďalej nehlási do diskusie. Chcem sa poďakovať za túto dobrú správu. Ďakujem za dobrú diskusiu. Nechcela som ju umelo predlžovať, ale bola to naozaj dlhá diskusia. Ďakujem za všetko, čo ste nám priniesli. Ďakujem aj e, účtovnému dvoru. A prejdeme k ďalšiemu bodu e, nášho programu a to je verejné vypočutie využívanie finančných prostriedkov EÚ v členských štátoch v partnerstve s podnikmi mimo príslušného členského štátu. Spravodajcom je pán kolega Čarnecký. Chcem vás informovať, že budem potom musieť odísť na iné zasadnutie a pán Morgan prevezme vedenie schodze. Takže potrebujem pár minút, aby sme usporiadali eh, panel a eh, potom budeme pokračovať. Herzlich willkommen zu unserer Vítam vás na vypočutí o využívaní fondov EÚ. Chcem vás srdečne privítať. Rečníkom je pán doktor Niesler z e, generálneho rejiteľstva Regio, potom pán Jerzy Drož, e, e, bývalý vyslanec a člen Polskej obchodnej komory a pán Ester Vitalios z úradu predsedu vlády Maďarskej republiky. A e, spravodajcom je pán Čarnecký, ktorý aj hneď dostáva slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som z Polska a budem hovoriť po polsky. Dostali sme a, a dostávame mnohé správy a signály z, z podnikateľskej sféry, a to sa týka Polska, ako aj celého radu ďalších e, krajín v našej časti Európy e, v tzv. nových členských štátoch. Stredné malé podniky a dokonca aj niektoré väčšie podniky nám hovoria, že majú pocit, že údaje, číselné údaje a fakty sú dôležité a keď žiadajú o financovanie z EÚ, tak prehrávajú e, e, súťaže a poráža ich e, e, spoločnosť alebo podniky e, z Európskej 15. Sú tu dva príklady európskych fondov, ktoré sú zamerané na riešenie nezamestnanosti v Poľsku a 15 týchto fondov išli spoločnostiam, ktoré sú z Európskej 15. A to vytvára pocit nespravodlivosti. Vytvára to dojem, že európske fondy sa vracajú späť čistým prispievateľom. A môžem povedať, že fondy zamerané na riešenie nezamestnanosti boli štyrikrát drahšie ako obvyklé e, kurzy e, vzdelávania pre nezamestnaných ľudí, ktoré organizujú regionálne e, úrady pre zamestnanosť. Chcem vám tiež povedať, že v prvej stovke príjemcov fondov pre inováciu a hospodárstvo teda ide o spoločnosti, ktoré prejavujú inovatívny prístup k riešeniu ekonomických problémov. Jedna štvrtina, teda 24 podnikov, má pôvod v členských štátov Európskej 15. A e, e, v ďalšom zozname je to 44 takýchto podnikov. Takže e, takmer 20 e, len pre tento jeden program máme 600, 600 miliónov eur, ktoré idú do e, podnikov mimo mojej krajiny. A ja si myslím, že toto je téma, ktorá je kontroverzná, pretože miestne podniky v žiadnom prípade nie sú horšie ako iné. A navodzuje to dojem, že podniky z Európskej 15 sú zvýhodňované voči podnikom e, v krajinách, ktorým vlastne tieto fondy sú určené. A to potom podporuje euroskepticizmus. Nechcem e, teraz už ďalej hovoriť o tejto otázke, ale chcem ešte povedať, že je tu veľmi vážna disproporcia. medzi počtom súťaží, ktoré vyhrali e, spoločnosti e, z Európskej 15 v Poľsku a E, počtom polských firiem, e, ktoré vyhrali súťaže v Európskej 15. Uvediem niektoré údaje z roku 2014. Polské e, podniky vyhrali súťaže v zahraničí v hodnote čosi nad 300 miliónov eur. V rovnakom období zahraničné podniky, väčšinou z EU 15, skupiny EU 15, vyhrali súťaže v hodnote 3,5 miliardy eur. teda je to 12-násobný rozdiel. A toto e, môže sa ešte zhoršiť a viesku ekonomickej priepasti medzi e, E, bohatými krajinami a chudobnými krajinami. A e, Polsko je jednou z týchto. E, patrí medzi tých šesť chudobnejších krajín v EU, teda Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko a tak ďalej. Takže to, čo tu máme, to nie je len hospodárska otázka, ale aj sociálna otázka. A je to čosi, čo je stále viac kontroverzné v mojej krajine nie na politickej scéne, ale medzi podnikmi, ktoré nedokážu pochopiť, prečo za posledné roky e, tak mnoho polských e, podnikov e, bankrotovalo, pretože napríklad nevyhrali súťaže na budovanie CS v Polsku. Trochu ma toto pozvanie prekvapilo, pretože podstatou vnútorného trhu a Európskej únie je otvorený trh. Ja som si myslela, že vždy vyhráva takúto otvorenú súťaž, e, takéto výberové konanie, to je najlepšie, ale presvedčíme sa, ako to naozaj je. Najskôr dostáva slovo pán riaditeľ Lisler. ten sa bude venovať otázkam, kto presne má prospech e, z takejto rozvojovej pomoci v členských štátoch, e, ktoré sa stali súčasťou v roku 2004. Ďakujem pekne, pani predsednička. Príjemné popoludnie. Pokúsim sa venovať otázke toho, kto sú príjemcovia regionálnej rozvojovej e, pomoci z fondu RDF od roku 2004, keď sa stredo- a východoeurópske krajiny e- Európy stali súčasťou EÚ. A popíšem to v viacerých krokoch. Najskôr niekoľko pripomenutí základných čísel. Keď sa pozrieme na aktuálne rozdelenie medzi Európskou 15 a EU 13, čo sa týka podielu z e RDF. Vidíme tu mierny nárast sum, ktoré tečú do 13 členských štátov EU, teda do nových, ale to je len na prvý pohľad. Keď sa pozrieme, čo to presne znamená, musíme sa pozrieť trochu pozornejšie tento graf musíme zohľadniť aj pomoc na obyvateľa v týchto krajinách. A tu vidíme, že je tu veľmi zreteľná podpora 13 členským štátom, e, ktoré sa stali členom v roku 2004. Vidíme tu v priemere výšku 250 eur na obyvateľa v EU13 v porovnaní so zhruba 60 eurami na obyvateľa v EU15. Teda táto intenzita pomoci jasne dokazuje, na čo sa zostraďuje pozornosť investorov a investícií z regionálneho fondu. Toto je ešte jasnejší graf, keď sa pozeráme na toto znázornenie, keď si porovnáme s úrovňou HDP, teda do akej miery je daná krajina momentálne rozvinutá. Tu vidíme, že na úplne pravej časti tohto grafu ten zelený stĺpec znázorňuje EU13 na úrovni zhruba 2,5 v priemere A v porovnaní s EU15 je to výrazne e, vyššie. EU15 e e, to sú výrazne bohatšie krajiny a v EU15 je to zhruba na úrovni 0,20 ich HDP. Keď sa pozeráme konkrétnejšie na jednotlivé krajiny, vidíme, že niektoré z nich dostávajú veľmi výrazne európsku pomoc, napríklad Maďarsko 3,5 E, to je e, na najvyššej priečke. Možno by bola prekvapujúce, prečo Rumunsko a Bulharsko nie sú uvedené, respektíve nie sú e, medzi tými najväčšími príjemcami na pravej strane grafu, ale dá sa to vysvetliť tým, že sa stali súčasťou únie v roku 2007 a najskôr boli súčasťou postupného režimu. To znamená, že až v prvých troch rokoch sa vôbec vytvárajú štruktúry a to vysvetľuje, prečo za celé toto obdobie nie sú e, na úplnom vrchole čerpania. Keby sme to prepočítali podľa rokov, e, výsledok by bol iný. Taktiež je dôležité pozrieť sa na to, čo presne znázorňujú tieto peniaze v kontekste národnej situácie. štrukturálne a investičné fondy. Tu vidíme e, čísla za roky 2011 až 2013. To predstavuje veľmi významný podiel verejných investícií v strednej a východnej Európe. Toto sa posúva až do úrovne 85 v prípade Slovenska. Ale dokonca, keď sa pozrieme len na priemernú úroveň, Mm, spomedzi krajín na ľavej strane, tam je ten priemer zhruba niekde okolo 50 uh, And Greece might be also here a bit surprising. Možno Grécko je trochu prekvapujúce, že nie je o niečo vyššie, ale toto súvisí s osobitosťami a síce v týchto krajinách je ešte relatívne vysoká miera podielu verejných eh, podnikov ktoré neboli sprivatizované v porovnaní napríklad so Slovenskom a investície v týchto krajinách a v týchto firmách sa vnímajú ako súčasť verejných investícií, teda podiel, e, ktorý sa získava z politiky súdržnosti, sa zdá byť o niečo nižší. Ale aj tu vidíme význam toho, čo prináša politika súdržnosti týmto krajinám. Teda to má e, prospech z politiky súdržnosti. Je jasné, že krajiny, ktoré dostávajú peniaze na investície, majú z toho jasný, jasný prospech a preto s tým súvisí otázka, či existuje nejaká návratnosť v prospech EU15. My sme dospeli k záveru, že takáto návratnosť existuje, aj EU15 má z toho prospech, a výhody a síce vo forme rôznych eh, vedľajších efektov. Jednak eh, prostredníctvom eh, zmluv, ktoré sú zadávané firmám z EU15. Polská štúdia, ak sa nemýlim, hovorí o rozsahu zhruba 5 financií v Polsku, ktoré boli udelené firmám z EU15. A podľa našich výskumov sme zistili, že možno ešte významnejším vedľajším efektom e, je ten obchodný vedľajší faktor a síce, e, že sa investuje do krajiny a tým sa zvyšuje životná úroveň obyvateľstva a tým sa zvyšuje aj dopyt a to znamená, zvyšuje sa miera dovozu z krajín EU15 a tie z toho majú následne prospech. Máme tu príklad Nemecka, aby sme e, to trošku znázornili napríklad e, z praxe, napríklad vo vzťahu Nemecko a Polsko. Od roku 2004 až 2014 sme videli, že podiel vývozu e, do Polska z Nemecka sa zvyšoval z hruba 2,6 na 4,2 podiel e, celkovej hodnoty vývozov e, Nemecka teda. To je veľmi výrazný nárast a tiež upozorňujeme, že celkový objem e, vývozu Nemecka narastal v tomto období. Teda sú s tým spojené dosť veľké objemy z tohto grafu tiež vyplýva aj e, dopad krízy. Tá e, mierne mm, zjemnila tento rast. V prvých 4 rokoch išlo veľmi výrazný podstatný nárast a teraz e, je to zhruba na stabilizovanej úrovni. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Ale to bol veľmi významný vývoj situácie, ktorý sme vypozorovali ďalej. Na druhej strane však vidíme, že Polsko keďže má e, vyššie úrovne príjmu. E, taktiež e, je tam diverzifikovanejšia štruktúra dopytu. Nedováža len z EU15 a z Nemecka, napriek tomu, že keď sa pozeráme na konkrétny tento graf, podiel dovozu Polska z Nemecka ešte stále predstavuje zhruba 27%, teda je to viac ako kvota dovozov Polsku z Nemecka, ale taktiež došlo k miernemu zníženiu v rokoch 2005 až 2014. A to sa dá vysvetliť tým, že tak ako vo všetkých eh, krajinách EÚ, aj v Polsku sa viac dováža zo zvyšku sveta. Teda dovoz z Ázie, z Číny a tak ďalej e, sa taktiež výrazne zvýšil v posledných rokoch. Vidíme to na tomto grafe. EU15, a tam sa to mierne znižuje a zvyšok sveta, čo sa týka podielu dovozov v Polsku, sa zvyšuje. Ale to je taký všeobecný trend, ktorý sa dá pozorovať v tomto prípade. Teda kto má prospech z politiky súdržnosti? Domnievame sa, že krajiny EU15 majú tiež eh, isté mm, výhody dôsledku obchodných tokov, ktoré spúšťa rozvoj v krajinách, kde sa čerpajú štruktúrálne fondy predovšetkým, ale ako som už povedala, aj ostatné krajiny sveta zvyšujú svoj podiel a ak by sme to mali e, počiarknúť nejakými konkrétnymi číslami, snažili sme sa o akúsi simuláciu s našimi makroekonomickými modelmi. Investície v Polsku by mohli priniesť zhruba 2%, 0,2% takéto navýšenie vývozov z Nemecka do Polska každoročne. Teda ešte stále je to dosť výrazné číslo. Teraz by som sa vrátil k záverom. Keď sa pozeráme, kto presne teda má prospech z politiky súdržnosti, rozhodne musíme zohľadniť viacero rôznych faktorov, odkiaľ tieto peniaze prichádzajú, k nám sa investujú tieto peniaze eh, z politiky súdržnosti v krajinách ďalej, aké sú obchodné toky, ktoré sa tým spúšťajú a tiež eh, aké dopady eh, majú tieto obchodné toky v iných krajinách. Ale mali by sme tiež sa venovať otázke nákladov politiky súdržnosti. To znamená, musia sa vyberať peniaze od európskych daňovníkov a musia sa dať v dispozícii Európskej únii na financovanie koheznej politiky. To znamená, že sa tým vytvára istá záťaž na čistých platiteľov a toto sa musí tiež zohľadniť. Keď sa pozeráme, teda keď vezmeme do všetky faktory v ekonometrickom modeli, dospejeme k grafu, ktorý nám jasne ukazuje, že jednoznačné výhody kohezné politiky sú na strane tých krajín, ktorým je určená táto politika. V prvom rade, keď sa pozeráme na úplne ľavú časť tohto grafu, vidíme tu, že dopad e, na rast v krajinách ako je Lotyšsko, Maďarsko, um, Polsko je e, vyššie ako 4 Keď sa pozeráme na pravú časť tohto grafu, napríklad Taliansko, Nemecko, tie sú čistými prispievateľmi. Tu vidíme, že v prípade Nemecka na úplnom konci nie je to vlastne vôbec viditeľné na tomto znázornení grafu, ale je tam veľmi mierny pozitívny dopad, mierne pozitívne saldo v oblasti rastu. A toto sa dá pripísať najmä obchodným tokom. Teda znamená to celkovo, keď sa pozeráme na otázku toho, kto má prospech E, z tejto politiky súdržnosti sú to rozhodne e, krajiny príjemateľské, ale vďaka obchodným vzťahom sa to pozitívne prejavuje aj v krajinách, ktoré sú už rozvinutejšie v EÚ. Teraz sa dostávam k časovým vyhliadkám tejto súvislosti. Myslím, že aj tomu by sme mali venovať pozornosť. Toto je súhrn vývoja investícií v kozmej politike v priebehu rokov 2014 až 2023, teda takýto vývoj sa očakáva. Snažili sme sa to nejako odhadnúť. Na základe dostupných eh, údajov Quest. Vidíme tu, Myslím, že nejde tu len o raz HDP, ide tu aj o výrazné do, dopady na iné faktory, ako napríklad um, de facto produktivita, to sa zvyšuje ešte výraznejšie ako HDP, ďalej je miery investícií, taktiež úrovne platov. Toto všetko E, sa výrazne zvyšuje. Všetky tieto ukazovatele narastajú e, zhruba niekde okolo 3 až 4 A keď sa pozeráme aj na vzdelenejšiu budúcnosť, teda na obdobie po roku 2023, tu vidíme, že väčšina z tohto dopadu bude trvalého charakteru. To znamená, že vytvárame novú situáciu, v ktorej sme dosiahli takú mieru rozvoja týchto krajín, ktorá bude stabilná a bude na o vyššej úrovni. Mierne sa to potom bude znižovať, pretože bude potrebné udržiavanie infraštruktúry a to si bude vyžadovať isté náklady a taktiež um, sa bude znižovať hodnota celkových investícií, ale celkovo tieto investície do politiky súdržnosti uh, nastolia výraznejší posun rozvoja týchto krajín. Teda dostávam sa k záverom. Členské štáty, ktoré sa stali súčasťou EÚ v roku 2004, sú jednoznačne hlavnými príjemcami štruktúrálnych a kohezných fondov. Tieto finančné zdroje e, sa presúvajú prostredstvom fondov a sú e, v značne vysokých e, sumách, najmä keď sa pozeráme na sumu na obyvateľa. Ďalej vidíme výrazne pozitívne dopady na rozvoj EU13. Tiež e, dochádza k istým vedľajším pozitívnym dopadom na EU15. Tie sa však znižujú vzhľadom na to, že sa obchodné vzťahy otvárajú aj voči iným krajinám sveta. Toľko teda v skratke súhrné moje prezentácie. Ďakujem. Okay. Uh, you, um... Ďakujem veľmi pekne. Pán Isler, ja nie som pani Gresslerová, tam musela na chvíľku odísť. Veľmi rýchlo sa vráti a ja budem predsedať ďalšej časti. Takže ďakujem vám za tento pohľad Európskej komisie. Ďalšie dve prezentácie budú pohľadom jednotlivých členských štátov. Prvým je Polsko Myslel som si, že máme troch rečníkov z Polska, ale je to stále tá istá osoba, pán Jerzy Droc, ktorý, má, ktorý bol e, veľvyslancom, pracoval na zahraničnom odbore obchodnej komory Polska, je aj na stálom zastúpení Polskej republiky pri EÚ vo vysokej funkcii, takže tešíme sa na váš príspevok e, o polskom príbehu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na toto stretnutie. Chcel by som povedať niekoľko slov na dnešnú tému a ak by vám to nevadilo, by som hovoril po polsky. Pri tejto príležitosti by som chcel vás informovať o našich skúsenostiach. Teším sa, že mám túto príležitosť na dnešnom verejnom vypočutí povedať niekoľko slov o prínosoch, ktoré sme mali z účasti v, na Európskom fonde regionálneho rozvoja. A taktiež by som chcel povedať niekoľko slov, prečo sa nevyčerpávajú alebo nevyužívajú tieto fondy a čo bráni využívaniu týchto fondov v Polsku. Potom by som chcel povedať niekoľko slov o zahraničných firmách, ktoré sú zapojené do tohto, ktoré sú aktívne v Polsku. a ktoré majú tiež zisk z týchto fondov. A potom by som chcel povedať niečo o tendroch verejnom obstarávaní. O tom sa tu už aj čiastočne hovorilo v rokoch 2007 až 2013 EU, fond Európs, Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF a kohezný fond. To boli tie fondy. Keď, než sme vstúpili do EÚ, sme čerpali predvstupové fondy a potom po vstupe do EÚ sa nám podarilo získať prístup k všetkým fondom EÚ. A v súčasnosti súčasnosti máme asi 4 miliardy zlotých mesačne, ktoré vynakladáme na to, aby sme využili tieto fondy, ktoré som spomenul, to znamená tie fondy EÚ. A sme najväčším príjemcom z kohezného fondu. Polsko doteraz je. Te, doteraz dostalo 20 z peňazí, ktoré sú k dispozícii pre všetky členské štáty. Peniaze sa najlepšie využívajú v operačnom programe, inovačnom fonde, environmentálnom fonde a regionálnych programoch. Fond, Európsky fond regionálneho rozvoja je ten zdroj, ktorý má za cieľ zmenšovať regionálne rozdiely. To všetci dobre vieme. V Polsku ERDF pomáha podporovať podnikateľstvo, rozvoj, investície, štruktúralne investície, rozvoj cestovného ruchu, kultúrne, kultúrne investície, sociálny rozvoj, rozvoj IT a medzinárodnú spoluprácu. Príjemcovia týchto prostriedkov sú najmä podnikatelia, podniky, mimovládne organizácie, miestne samozprávy, regionálne samozprávy, výskumné ústavy. Súčasťou e RDF e v rokoch 7 až 13 boli operačné programy. E, mali sme tam 16 regionálnych programov, program rozvoja východného Polska, územná spolupráca, infraštruktúra, životné prostredie, inovatívna ekonomika a tak ďalej. To boli všetko tie rôzne programy. Nebudem tu podrobne uvádzať jednotlivé údaje, všetky máte k dispozícii. Tieto údaje presne ukazujú, koľko peňazí sa v Polsku vyčerpalo, ale môžem vám povedať, že od 14. júna, teda pred mesiacom, že k 14. júnu, teda zhruba pred mesiacom, 3700 žiadostí sme dostali na tieto fondy, ktoré predstavujú vyše 600 miliónov a vďaka tejto podpore na podporu e, podnikateľov, podnikateľských inštitútov sme vytvorili nové služby, pracovné miesta, výrobky. Posilnili sme konkurencieschopnosť, inovatívnosť, znalosti. Začali nové firmy, vytvorili sa nové pracovné miesta, vidíme inovatívne služby, rozvoj infraštruktúry, firmy mohli skonsolidovať svoje postavenie na trhu, došlo k zlepšeniu výrobkov a služieb a dokázali zlepšiť aj spoluprácu s výskumno-vývojovými ústami. Ak by som mal zhrnúť, čo sme dosiahli, tak najprv by som musel odpovedať na tú otázku, že kto mal z toho najväčší osoch. Takže sú to firmy. Firmy mali najväčší užitok. Napríklad operačný program pre inovatívnu ekonomiku. Ale súčasne sme mali aj nepriamy osoch, pretože peniaze išli aj do infraštruktúry a nepriamo potom sa takto dostali k firmám. Veľmi ťažké je ukázať sektor, ktorý mal z toho najväčší úžitok. Firmy mali úžitok napríklad aj vo farmaceutickom promysle, agropotraviny, nábytok, technické odvetvia, IT. Firmy aj radi robili výskumno-vývojovú prácu prostredníctvom týchto firiem, eh, týchto prostriedkov E, použili sa tieto peniaze aj na veľkú podporu inovácií. Momentálne v Polsku pracujeme na projekte, ktorého cieľom sú konkrétne riešenia, ktoré napomáhajú projektom v inovatívnej ekonomike. Cieľom je mať určité daňové ja neviem, stimuly, úlavy, ale to je zatiaľ veľmi skoro. Zlep- investície miestnych samozpráv zlepšili tieto podmienky života e, a kvalitu života v ich oblastiach. Napríklad sa realizovali čističky odpadových vôd, zaviedli sa vodovody a podobne. Mali sme aj niekoľko nezvyčajných situácií, ktoré sa tu riešili Napríklad e, mali, vytvárali sa ústredia služieb a tak ďalej. Ďalej sa e, pripravila dialničné prepojenie a v posledných rokoch vznikli tri priemyselné zóny. A peniaze z týchto oblastiach mimoriadne sa zvýšili. Ľudia, keď chcú investovať, sa musia naučiť spolupracovať. Program pre východné Polsko bol veľmi dôležitý v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podarilo sa prostredníctvom neho znížiť rozdiely v rozvoji jednotlivých regiónov. Nové cesty, školy, to všetko mobilizovalo obyvateľstvo v týchto regiónoch, aby, zača- aby si našli prácu alebo aby si vytvorili vlastnú firmu. Teraz by som prešiel k prekážkam, ktoré sú prekážkou pri projektoch, kde je potrebné spolufinancovanie. Sú to problémy, na ktoré nás upozornili podnikatelia v rôznych prieskumoch, ktoré sme realizovali Napríklad obchodná komora robila takýto prieskum. Túto časť by som chcel rozdeliť na niekoľko podčastí. Prekážky, ktoré nie sú relevantné pre fondy EÚ, sú tu aj totiž aj takéto bariéry samozrejme, takéto prekážky, alebo teda nevyužívanie prostriedkov. Napríklad Máme také veci, kde sú veľmi komplikované tieto žiadosti, kde je veľmi ťažké pre ľudí pochopiť, o čo tu ide. To bol jeden z dôvodov, prečo nevyužili tieto prostriedky. Potom chýbajú, chýba dôvera 20 To je nedost, potom nedostatok znalosti pri vypracovaní podkladov na žiadosť 12 a 10 firiem povedalo, že buď nepotrebovali takéto fondy, alebo nemali na to, alebo že jednoducho nemajú na tom priestor. Keď máme potom štyri typy e, ďalšie prekážky, sú to e, prekážky vo finan, financi, finančného charakteru. A to znamená, že tam musíte dať aj svoje vlastné peniaze. Tieto firmy majú obmedzené kapitálové zdroje potom ďalšou finančnou prekážkou bola potreba zobrať si úver na takéto projekty. A ak peniaze nepriš- keď peniaze z EÚ neprišli na čas, potom právne prekážky, to je nejasnosť a zmeny v polských zákonoch, ako aj v európskej legislatíve. Potom zmeny e, legislatívy. Potom komplikovaná legislatíva pre podporu. Aj toto sa chápalo ako prekážka. Potom komplikované zásady pre realizácie. To bola ďalšia prekážka a ako vidíte, slovo complicated sa objavuje častejšie v mojej prezentácii, keď hovorím o prekážkach pri realizácii európskych projektoch. Zložité postupy verejného obstarávania sa taktiež uvádzali, potom logistické prekažky, poprvé teda administratívna záťaž pri veľa dokumentácie, na projekt, priveľa potvrdení, vysvetlenie, certifikátov, osvedčení podobne. Ďalej tá skutočnosť, že ide o veľmi časovo náročné žiadosti, podobne príliš časté monitorovanie, ktoré súvisí s čerpaním, respektíve s realizáciou projektu. Potom informačné e, prekážky, nedostatok kapacity na zbieranie e, informácií pre riadenie a podobne. A týka sa to určite MSP. Potom, ak je nedostatočný prístup k informáciám o tom, ako sa môžu získať finančné prostriedky. Potom niekoľko slov o prínosoch E, z podnikov, ktoré majú, ktorých majú, ktoré majú zahraniční majiteľi, ale fungujú v Polsku. Sú tu rôzni majiteľi aj inštitúcie, ako napríklad naša obchodná komora, ktoré vám môžu povedať, že štát, vládna podpora je jedna z najlepších stimulov na investovanie do, v takých krajinách, ako je Polsko. dotácie predstavujú asi jednu petinu toho. čo chcú tieto firmy investovať v Polsku. Predstavujú, povedzme, tú jednu petinu tých cieľov, ktoré si stanovili. Polsko je členom EÚ, takže to asi samo o sebe nie je taká zlá vec, ale pravda je taká, že niektorí investori, ktorí sa rozhodli investovať v Polsku, investovali pri plnej e, znalosti toho, že im to tam bude ľahšie, že ľahšie sa takto dostanú k európskym peniazom a že to budú mať oveľa jednoduchšie ako kdekoľvek inde. A to na jednej strane určite ste podporuje hospodársky e, rozvoj, ako aj rozvoj vidieka v Polsku, ale na druhej strane, ak by tento údaj rasto bol väčší ako 20 tak polské firmy alebo firmy vo vlastníctve Polska by, Poliakov by začali trpeť. Posledná téma, o ktorej som chcel hovoriť, je verejné obstarávanie. Spomenul som to už, pardon. Pán Čarnecký, podpredseda, to už spomenul v svojom príhovore. Je pravda, že zahraničné firmy, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania v Polsku, vyhrávajú častejšie tieto tendre než polské firmy. najmä ak sa polské firmy snažili vyhrať aj tendre v iných krajinách EÚ. Podľa expertov z e, Ústavu rozvoja v Polsku, Polsko by malo bojovať proti protekcionistickým ochranárským e, postupom. To povedali veľmi jasne a je to tak, že keď sa vyberá, vyberajú subdodávateľia pre niečo, čo podľa tohto rozvojového fóra bolo veľmi často definované podľa toho, odkiaľ je tento subdodávateľ. A to má samozrejme dopad potom na e, cenu Máme aj vplyvnú inštitúciu, ktorá sa nazýva Business Center Club v Polsku, čiže klub podnikateľských stredisk a tí povedia, že jeden z, hovoria, že jeden z dôvodov, prečo polské firmy nevyhrávajú tendre v zahraničí, je ten, že polskí dodavatelia sa zameriavajú viac na národný trh a nevidia alebo neveria, že by mohli vyhrať aj v zahraničí. A potom sme samozrejme teraz len začali nové obdobie finančného výhľadu a na záver by som si dovolil byť optimistickejší. Polské firmy sa učia rýchlo a dúfajme, že v novom finančnom období sa naučia, poučia budú skúsenejší a že si dovolia, budú odvážnejší pri vstupe na iné trhy v rámci EÚ. To znamená aj v oblasti verejného obstarávania, ako aj sa naučia lepšie využívať fondy EÚ. Pretože, ako vieme, v ďalšom pred, finančnom období 14 až 20 je k dispozícii ešte viac peňazí a to je veľká výzva pre Polsko, aby využilo tieto prostriedky veľmi efektívne. Naša obchodná komora je podnikateľská organizácia, ktorá ponúka podporu polským firmám pri zvládaní tejto výzvy. Ďakujem. Uh, uh, thank you, uh, Mr. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a za poskytnutie perspektívy z Polska. Ďalším rečníkom je pani Vitalioš z Maďarska. Je štátnou tajomníčkou eh, z úradu predsedu vlády Maďarskej republiky zo štátneho sekretaritu pre rozvojovú politiku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po maďarsky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie mm, k tomuto vypočutiu. Tento rok je pre nás veľmi e, významný, nielen pre Maďarsko, ale aj pre ostatné členské štáty. E, Skončil sa jedno rozvojové obdobie a e, začína nové. Sme pripravení a naša vláda je pevne rozhodnutá ukončiť rok 2015 tak, aby sme vš- všetky peniaze, ktoré sme dostali, vyčerpali. Nie je to jednoduchá úloha, ale vykonateľná. Ale aby e, bolo jasné, o čo ide, budem hovoriť o faktoch z Maďarska. Po voľbách 2010 sme prevzali náročný systém rozvojovej politiky, pretože predchádzajúca vláda urobila veľa chýb pri rozdeľovaní prostriedkov z podpory a nesprávne sa odhadlo, čo vlastne príjemcovia potrebujú. EU pracuje v 7-ročných obdobiach, takže tie pravidlá pre použitie prostriedkov je dané na 7 rokov a preto sme ten systém nemohli hneď zmeniť. Ehm, v roku 10 sme mali zmenu vlády, ale pokiaľ ide o obsahové otázky a o vykonávanie pomoci, tam sme nemohli urobiť žiadne zmeny rámec pre 2007 až 2013 e, e, bol už asi do polovice rozdelený, takže pre nás najdôležitejším cieľom bolo urýchliť platby. Žiaľ, ale e, to vyzeralo tak, že pritom stratíme veľa prostriedkov ako Maďarsko, takže sme nemali čas dobre to vyladiť. A komisia sformulovala svoje očakávania, takže sme museli urobiť e, inštitučné zmeny. 1. januára 2014 e, úrad predsedu vlády prevzal koordinačnú úlohu a paralelne s tým e, sa aj prerozdeli programy na jednotlivé ministerstva. Do konca roku 2015 mm, tu máme E, e, množstvo prihlášok asi 70 tisíc projektov e, získalo prostriedky a zazmluvnili sme asi 30 miliónov eur. Najúspešnejšie programy boli v oblasti rozvoja hospodárstva, životného prostredia, energie, regionálneho rozvoja a rozvoja dopravy. Asi polovica prostriedkov sa týkali rozvoju dopravy a životného prostredia, ale významné sumy boli nasmerované aj do vzdelávania, zamestnanosti, e, tiež e, podnikania. Pokiaľ ide o dopravu, tam sme mali asi 1400 projektov, ktoré sme zazmluvnili v hodnote asi 10 miliard eur. E, v rámci rozvoja dopravy sme mali isté mm, mm, priority a to je vlastne cestná doprava, železničná doprava, verejná doprava a tiež doprava cyklotrasami. E, pokiaľ ide o železnicu a rozvoj železničnej dopravy, tak tam sme e, vybudovali 236 eh, eh, kilometrov eh, nových železničných sietí. Pre cyklotrasy sme vybudovali 800 kilometrov ciest, vybudovali sme metro v Budapešti a niekoľko električkových tratí, no a potom aj verejná doprava a rozvoj vozového parku, autobusového a električkového a potom 720 eh, eh, eh, nových ciest a 2000 km ciest sme modernizovali. Zvlášť dôležitá je príprava ľudí na zamestnanosť a tiež predchádzanie segregácií rómskych žiakov Eh, rovnosť príležitostí, rozvoj vysokého školstva a zlepšenie kvality. Dôležité bolo aj posilnenie sociálnej inklúzie v znevýhodnených regiónoch a tiež odstránenie segregácie v rámci komunít. To boli komplexné rozvojové opatrenie. Dôležité je aj starostlivosť o zdravotníctvo a rozvoj ľudských zdrojov v tejto oblasti. Máme 521 e, škôl a 20 univerzít, ktoré sme modernizovali a sústredili sme sa na modernizáciu e, nemocníc. E, rozvíjali sme zručnosti ľudí, ktorí vstupujú na trh práce Dôležitá je aj, dôležitý je aj rozvoj udržateľných e, zdrojov energie, ochrana vodných zdrojov, ochrana životného prostredia, prírodných zdrojov, nakladne s odpadmi alebo odpadovými vodami. Tu sme prijali veľmi dôležité kroky a tým sme dosiahli to, že e, viac ako milión ľudí sme ochránili pred nebezpečím záplav a tiež asi 8 miliónov ľudí sme posilnili e, v zásobovaní e, pitnou vodou. E, venujeme sa rozvoju stredných a malých podnikov a tiež rozvoju informačných technológií a komunikácií. To prispieva k tomu, že sa maďarské hospodárstvo rozvíja modernými technológiami. Výsledkom týchto opatrení 29 tisíc E, malých podnikov získalo e, e, podporu a došlo ku rozvoju 100 tisíc pracovných miest. Mm, máme tu rozvoj v hodnote asi miliardy eur v komunálnej oblasti a tiež 0,6 miliardy eur podpory pre podniky. Spolu ide asi o 5,5 miliard E, projektov. Pokiaľ ide o komunálne projekty, e, tie získali 15,8 miliard eur. Vďaka tomuto obdobiu 2007-2013 sme vybudovali nemocnice, mosty, cesty a vznikla vyššia kvalita života. Keď sa prejdeme po našej krajine, tak vidíme, že vidíme nové investície všade v krajine. Sme ukončili mnohé investičné projekty, niektoré ešte prebiehajú a všetky projekty prispievajú k tomu, že máme vyššiu kvalitu života. Dámy a páni, prostriedky EÚ napomáhajú aj rastu e, za našimi hranicami E, tento pozitívny dopad vidíme v tom, že mnohé finančné zdroje e, e, sa vracajú do krajín, ktoré sú čistými plácami. Napríklad sme mali 70 tisíc zmluv a projektov a 10 tisíc z nich boli dodávateľia zo zahraničia a pri 6000 projektoch e, sme mali tiež e, vlastne e, podnikateľov so zahraničným daňovým číslom. V hodnote 10 miliard eur máme minimálne jedného dodávateľa, ktorý, kde vlastníkom je vlastne 100% zahraničná spoločnosť to naznačuje, e, e, nielen to, koľko zahraničných e, firiem sa zúčastňuje na týchto projektoch, ale pozrieme sa na účty 24 miliard eur, teda to je 15 všetkých účtov, získali dodávateľia, kde majiteľia sú zahraničné subjekty a keď sa pozrieme na ďalšie platby, tak zistíme, že e, nadmerne vysoký podiel e, e, má vysoký podiel firiem, zahraničných firiem pri projektoch infraštruktúry, teda doprava, e-government alebo životné prostredie pri podnikoch, ktoré majú zahraničné daňové identifikačné číslo, to vyzerá troška inak. Tu e, vedú e, projekty pre e, rozvoj hospodárstva, 18% podiel zahraničia a potom dopravné projekty na druhom mieste. A aké zahraničie to je? Väčšinou ide o EU15, rakúske firmy, E, francúzske projekty alebo nemecké podniky. A ešte začenejší je ten obraz, keď sa pozrieme výlučne na veľké projekty. Máme 55 veľkých projektov medzi rokmi 2007 a 2013. 45 týchto projektov už e, získali e, schválenie komisie. Ide o objem 8 miliard eur. A Ide o dopravu, životné prostredie a zdravotníctvo. Podiel zahraničných podnikov na týchto veľkých projektoch je 54 A znova prevládajú rakúske, francúzske a nemecké firmy E, najmä pri teda projektoch e, cestných stavieb alebo Siemens pri budovaní metra. E, z toho môžeme robiť záver, že mnohé zahraničné firmy profitujú z týchto európskych prostriedkov. V období 2007 až 2013 získalo Maďarsko 24,9 miliard eur, ale asi 2 miliardy sme e, v roku 2012 ešte nemohli využiť a preto sme rozhodli, že platby urýchlíme a podarilo sa nám. V jednom roku sme mohli zaznamenať navýšenie o 25 v platbách. Takže naše ciele sú realistické. My chceme dosiahnuť 100% eh, absorpčnú mieru. Eh, môžeme vychádzať aj z porovnania s, úslednými eh, susednými štátmi a tam môžeme skonštatovať, že sa nám to môže podariť, aby sme všetky e, schválené prostriedky využili. Tento plán e, sa snažíme splniť a urobíme všetko potrebné. Teda v prvom roku sa nám to podarilo a urobíme všetko preto, aby sme to dokázali aj v druhom pol roku Podarilo sa nám dosiahnuť mieru 82% a dve tretiny e, všetkých e, prostriedkov už e, prišlo do Maďarska. Takže je možné, že Maďarsko bude prvým členským štátom, ktorý dosiahne 100% absorpčnú mieru. A všetky členské štáty by sa mali usilovať o to, aby dosiahli 100% absorpciu a e, záväzky by mali byť e, vždy vyššie ako 100%. A preto sme aj my prijali vyššie záväzky. Bolo to rozumné e, rozhodnutie, pretože pri viacerých projektoch sa nepodarí ukončiť práce a preto je dobré, ak e, máme mieru vyššiu ako 100%. E, regionálny priemer je 105%. Maďarsko má e, tento údaj v hodnote 112%. Máme ešte niekoľko mesiacov do konca tohto finančného rámca. Rôzne podniky aj štátne orgány majú teraz povinnosť aby vyplatili prostriedky dodávateľom. Vláda vychádza z toho, že pri niektorých projektoch e, dôjde k pozastaveniu a že je to odôvodnené, rozumné, pretože tie práce neprebiehajú svižne a aby sme predišli stratám, tak niektoré projekty, ktoré meškajú alebo kde Ehm, vlastne sa aj verejne hovorí o tomto meškaní, že tieto projekty zastavíme a posúdime ich ako rizikové e, projekty. Pretože keď e, chceme využiť všetky schválené prostriedky, tak musíme takto postupovať. Dámy a páni, E, opäť stojíme pred veľkými výzvami. A najdôležitejší cieľ e, maďarskej rozvojovej politiky je hospodárska nezávislosť a vytvorenie nových pracovných miest. Máme viaceré pozitívne zmeny a hlavný cieľ je v tom, aby sme vytvorili nové pracovné miesta a investície využiť tak, aby sa prostriedky používali e, optimálne na vytvorenie nových pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem, pani Vitalios, za to, že ste vy nám približili prínos, ktorý európske prostriedky znamená pre e, Maďarsko, ale aj to, e, čo to znamená pre zahraničné podniky. Máme náskok, pokryť o čas, máme eh, asi 30 minút na diskusiu a ak eh, teda kolegovia chcú položiť otázky našim rečníkom, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za prezentácie. Ďakujem pánovi Čarneckému za prácu na tejto téme. Keď hovoríme o miere absorpcie európskych fondov vo všetkých členských štátoch, mali by sme definitívne hovoriť o administratívne zaťaže, o znižovaní byrokracie. V niektorých štátoch je taká situácia, že niektoré podniky, um, že mm, vlastne miestne orgány využívajú radšej e, bankové požičky na miesto európskych fondov kvôli vysokej byrokracii. A pretože také odlišné postupy, e, pokiaľ ide o verejné obstarávanie v jednotlivých členských štátoch, vo väčšine členských štátov e, s najväčšou pravomocťou e, vyhrá miestna firma verejné obstarávanie len preto, že pretože zahraničné podniky nemôžu dosiahnuť túto úroveň No a toto nie je podľa eh, jedného z hlavných pravidiel EÚ a to je konkurencieschopnosť. Takže, prečo by sme mali, teda mali by sme začať uvažovať o štandardizácii postupov pre verejné obstarávanie? Teda rovnaké podmienky, rovnaké časové rámce, eh, eh, rovnaké postupy pre vytvorenie nových podnikov, lebo musíme vedieť, že vo väčšine prípadov zahraničné podniky uprednostňujú e, vytvorenie úplne nového podniku so sídlom v členskom štátu, kde sa uchádzajú o projekt, len preto, že je oveľa jednoduchšie, je to jednoduchšie, ako žiadať alebo uchádzať sa v súťaži e, e ako zahraničná firma. Takže to pôsobí veľa problém, problémov. Viem, že máme pracovnú skupinu na vysokej úrovni, pokiaľ ide o znižovanie byrokracie, ale tie prvé výsledky majú prísť až v roku 2018. A ja myslím, že ich potrebujeme oveľa skôr. Ešte pred koncom programovacieho obdobia. A musíme zvýšiť absorpčnú mieru európskych fondov e, e, v členských štátoch. Ďakujem ešte raz za prezentácie a pánovi Čarnskému je to téma, o ktorom musíme veľa hovoriť v budúcnosti. A ako väčšina prípadov v minulosti potrebujeme štandardné postupy, spoločný prístup, potrebujeme e, naplno rozvinutú spoluprácu, pokiaľ ide o koheziu. A v neposlednom rade potrebujeme menej byrokracie na každej úrovni, pokiaľ ide o e, politiku súdržnosti v Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Chcú e, sa ďalší kolegovia zapoliť e, v tejto fáze diskusie? Nie? Ak nie, odovzdávam slovo našim hosťom, ale ešte chcem prúžiť otázku. To, čo ste povedali vy, pán Drost, eh, pokiaľ ide o sťažnosti podnikov, zdá sa, že mnoho týchto sťažností sa môže vyriešiť na úrovni členského štátu. Členského štátu. Aj kolega tu hovoril o e, tom, že nie sú tu primerané fondy, o ktoré sa môžu uchádzať členské štáty. Ja myslím, že regióny sa môžu e, združiť. No a potom je tu nevedomosť o tom, aké fondy sú k dispozícii. Myslím, že členské štáty a regióny môžu uveriť oveľa viac, pokiaľ ide o propagáciu tých možností. Takže chcem sa spýtať, myslíte si, že členské štáty a regióny, ktoré majú zodpovednosť, e, e, informujú dostatočne podniky a, a to by mohlo oveľa e, viac zjednodušiť uchádzanie sa o tieto fondy.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 väčšinou Ministerstvo pre infraštruktúru a rozvoj a Ministerstvo hospodárstva má tiež na starosti niektoré časti týchto fondov. Taktiež je tam oddelenie, ktoré sa venuje podpore projektov s cieľom podpory malostredných podnikov. Doposiaľ myslím, že sa veľa urobilo na úrovni polskej štátnej správy, ale ešte stále je tu priestor veci zlepšovať. Naša obchodná komora často spomína potrebu znižovať mieru administratívnej záťaže na úrovni vlády. Taktiež e, je tu snaha šíriť e, vedomosti, informácie a možnosti, ako sa zúčastniť týchto programov. Ďalej sú tu organizácie ako Business Center Club, taktiež aj Národné obchodné komory a ďalšie grémia, Na jednej strane sa tým poskytuje firma podpora hľadať čo najlepšie riešenia, tak aby tieto prostriedky z EÚ mohli využívať čo najefektívnejšie. Na druhej strane sa tým upozorňuje vláda, ale aj parlament, pretože s tým súvisí mnoho rôznych otázok, čo sa týka uplatňovania európskej legislatívy v Poľsku nie som si e, teda celkom istý a teda nesúhlasím s tým, ako bola otázka položená. E, snažím sa na ňu odpovedať a nechcem to však nejako malo preťahovať. Myslím, že v členských štátoch na národnej úrovni ešte je veľa práce, tak aby sa postupy zjednodušili to sa môže podeliť na národnej úrovni, ale tiež za podpory Európskej komisie a európskych štruktúr. Inak to totiž nebude fungovať. Ďakujem. Pán Nisler a maďarská hostka, pani Gardias, nech sa páči. Ďakujem. Čo sa týka otázky verejného zadávania, obstarávania. Ja to nevnímam až tak priamo v Maďarsku to, čo spomenul pán poslanec, že by tu domáce firmy vyhrávali skôr v týchto obstarávaniach u nás, napríklad v sektore stavebníctva. Tak ako som už povedala, vidíme, že podiel maďarských podnikov je pod úrovňou 50% a je to menej ako účasť zahraničných firiem. My podporujeme jednotné pravidlá v obstarávaní. Máme tiež príslušné zákony schválené. Teraz sa tým zaoberá parlament. Zrejme v novembri to nadobudne účinnosť. Ja predpokladám, že náš nový zákon ešte zvyši transparentnosť celého tohto procesu verejného obstarávania a Existuje tu aj eh, verejné pripomienkovanie. Neustále sme v kontakte s Európskou komisiou v tejto veci. Domnievame sa, že vďaka tomu sa eh, zjednoduší možnosť účasti firiem na týchto správaniach. Generálny riaditeľ, ak by som ešte mohol doplniť kolegov, ak dovolíte, ako už povedal pán poslanec, e, pani Kretu, ktorá má na starosti v komisii e, rozvoj vidieka, e, vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie legislatívy a taktiež sa chystá vytvoriť expertný výbor, ktorý začne fungovať onedlho. A nepredpokladáme, že by sme mali výsledky ešte do konca tohto obdobia. Plán je taký, že výsledky činnosti týchto skupín budú k dispozícii v najbližších rokoch, teda ešte pred koncom tohto fúšneho obdobia komisie. Ďalšia téma ktorou zápasia mnohé orgány a síce e, riadne plnenie pravidel verejného starávania. Ako viete, tieto pravidlá boli vytvorené nie v Európskej únii samotnej, pochádzajú z formulácie globálnych pravidiel, ktoré boli schválené na základe dohod VTO a uplatňujú sa v kontexte globálnej hospodárskej súťaže. Celkom iste kolegovia, konkrétne kolega z Polska, by nám mohol niečo povedať aj o skúsenostiach ich firiem, ktoré teda firiem, ktoré nepochádzajú z EÚ, aké skúsenosti mali oni, aj e, čo sa týka ich možností zúčastniť sa výberových konaní, ktoré vypísali polské orgány Netýka sa to len Polska, mimochodom máme viacero takýchto krajín, kde sa to deje. Tiež vieme, že niektoré tieto firmy s tým majú svoje skúsenosti, ak by sa mohol takto jemne e, to vôbec popísať. Keď sa hovorí o chybovosti v kontexte procesu DAS, e, teda chybovosť v oblasti verejného starávania predstavuje najvýznamnejší zdroj chýb v celom v celej škále chlieb, e, chýb, ktoré e, sme našli. My sme sa vždy snažili celú túto problematiku vnímať tak, že chceme investovať do schopnosti členských štátov pochopiť a dodržiavať tieto pravidlá, uplatňovať ich v praxi správnym spôsobom. Možno viete, že v spolupráci s oddelením komisie DG Regio taktiež investuje intenzívne do školenia personálu, snaží sa vysvetľovať význam týchto pravidel a ich znenie. Domnívame sa, že je dôležité, ak chceme dosiahnuť zjednodušenie. Je tu vždy možnosť diskutovať o týchto otázkach, ale nezabúdajme, že by sme nemali ignorovať to, že verejné obstarávanie môže byť vstupným bodom korupcie a preto tu musíme pristupovať eh, veľmi seriózne. Thank you. Uh, any other colleague? Ďakujem pekne. Ešte niekto sa chce, prosím, na niečo opýtať našich panelistov? Zdá sa, že nie. Myslím teda, že môžeme uzavrieť tento prvý panel. Ďakujeme pekne všetkým hosťom, všetkým, ktorí položili otázky aj za odpovede. Ďakujeme. Môžeme prejsť v druhej časti tohto vypočutia. Kolegyňa Gresle nechce previať späť predsedanie. Zrejme si uvedomuje, že ja mám 50-minútový náskok oproti pôvodnému časovému plánu. Teda pristúpime k druhému panelu. Tu ide o zastupcu akademickej obce. Máme tu pána Roderika Ackermana z firmy Bloomer Sons. Vidím, že prezentácia už je nachystaná na obrazovke. Už máme aj hostia usadeného na svojom mieste. Nech sa páči, dávam vám a potom bude priestor diskutovať. Dobrý deň. Požiadali nás e, o veľmi konkrétnu úlohu a síce podrobnú analýzu, kvantitatívnu analýzu na základe dostupných údajov, najmä e, čo sa týka údajov z TED, Tendes Electronic Daily, e, ktorého poskytujú údaje členské štáty v rokoch 2012-2014 táto prezentácia pokrýva obdobie 2012 až 2014. Je to preto, že aj keď údaje z TED sú k dispozícii na stiahnutie, vyžaduje si to dosť zložité spracúvanie a programovanie a nebol na to dostatok času v vymetrenom období, ktoré sme mali k dispozícii. Teda využili sme tie údaje, ktoré už boli spracované, urobila tá skupina OpenTED. tá spracovala údaje a sprístupnili ich eh, za roky 2012 až 2014. My sme využili celé tieto tri roky. Čo sa týka samotných údajov, našli sme eh, viacero nezrovnalostí, anomálií v týchto údajoch eh, z TED. A sme si takmer istí, že to je spojené so samotnými údajmi, nie s procesom spracúvania týchto údajov. Našli sme zhruba 114 tisíc zmluvných záznamov za toto obdobie 2012-2014 v prípade zhruba 6 tisícov, e, nebola priradená krajina k danej zmluve, ako operátorovi to samozrejme komplikuje všetky analýzy takýchto zahraničných zmluvných kontaktov. V prípade zhruba 10 tisícov záznamov nebola zaznamenaná hodnota e, danej e, zmluvnej pobyha. taktiež v prípade zhruba 5 tisícov nebolo celkom jasné, akým spôsobom bola takáto suma vložená, teda zhruba 15 tisíc záznamov bolo vylúčených. Sú e, započítané do celkového počtu, ale nie sú v záznamoch, nie sú predmetom tejto analýzy. Taktiež je tu kombinácia rôznych zmluv, ktoré e, sú pod a nad stanovenou úrovňou, pretože tieto hodnoty sú odlišné podľa druhu zmluvy a taktiež e, zmluvný orgán to vníma inak. Nie je jednoduché vyhodnocovať tieto zmluvy na základe um, stanoveného maxima alebo minima. Sú tu teda dosť veľké odlišnosti medzi jednotlivými krajinami v tom, koľko zmluv pod touto hranicou bolo zverejnených eh, prostredstvom eh, TED. Eh, ďalšia relevantná informácia, aj keď nemá vplyv na našu štúdiu, je, že názvy zmluvných orgánov a operátorov nie sú vždy uvedené. Teda všetkých analýzy, ktoré sa zaoberajú tým, koľko daný zmluvný orgán pridelil, udelil alebo koľko jednotlivé firmy dostali pridelené. Ehm, takáto analýza je zložitá, pretože názvy nie sú vždy uvádzané vo všetkých prípadoch. Teda prejdem teraz k samotnej analýze. Preskúmali sme zhruba 114 tisíc zmluvných e, vzťahov vrátane 100, e, teda, ktoré sa týkali sumy zhruba 116 miliard eur. Veľká väčšina z nich e, sa týkala krajín EU13. Taktiež sme si všimli, že zhruba 90 čo sa týka hodnoty týchto zmluv, ktoré boli pridelené, boli pridelené e, zmluvy operátorom a z tej istej krajiny ako zmluvy orgány, čiže e, nevieme z našich analýz, koľko z týchto peňazí potom sa naozaj dostalo do iných krajín e, prostredníctvom subdodávateľa alebo cerských spoločností, ale jasne sa ukazuje, že vo všeobecnosti O mnoho viac sa zmluvne zadáva v EU 15 v danej krajine e, s niekoľkými výnimkami. Boli tu e, niektoré väčšie zákazky, najmä v prípade Holandska a Švédska. Teda išlo o zákazky z cezhraničného charakteru a to mohlo ovplyvniť e, údaje za dané roky. Toto teda znamená, že zhruba 10 z celkovej sumy, ktorú tu e, popisujem, sa zmluvne zadáva e, v súvislosti s cezhraničnými zákazkami. Veľmi výrazným výsledkom tejto analýzy je, že suma, ktorú krajiny EU13 zadávajú operátorom z EU15 predstavuje zhruba 178 násobok sumy, ktorá sa poskytuje opačným smerom, teda z EU15 do EU13. Ďalej, keď ostaneme pri eh, týchto skupeniach a krajín, hlavní dodávateľia eh, cezhraničnej povahy. Nemám na mysli len dodávateľa surovín a materiálov, ale eh, zmluvných operátorov, ktorí eh, pôsobia cezhranične. Tí sú najmä z krajín EU15. To predstavuje zhruba 70 všetkých cezhraničných zákazok. Ďalšie krajiny mimo EÚ ani kandidátske krajiny do toho neboli započítané a tie predstavujú zhruba 13 celkovej hodnoty e, zákazov, ktoré boli zadávané e, cezhranične. Celkovo e, teda 10 krajiny s najvyššou hodnotou zákazok zahrňa Taliansko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Českú republiku. A taktiež je tu niekoľko krajín, ktoré som spomenul v predchádzajúcej súvislosti, e, teda Južná Korea, Švajčiarsko, tie sú mimo EÚ. Samozrejme a na pravej strane grafu tu vidíme tiež USA zastúpené. Taliansko a Španielsko však predstavujú veľmi výrazný podiel väčšinu týchto zahraničných zákazok spolu s Nemeckom, Rakúskom a Českou republikou. Ďalej, ďalej Veľká Británia, čo sa týka počtu, je druhým najväčším eh, poskytovateľom, dodávateľom, ale neuvádza sa to eh, v tabulke v súvislosti s hodnotou zákazok, iba v počte zákazok s nižšou hodnotou. So the, um, we did a simple analysis. Ďalej sme vykonali jednoduchú analýzu služieb, ktoré sa poskytujú a taktiež um, mm, pracovných zákazok eh, vidíme, že práce predstavujú 64%, eh, čo sa týka hodnoty eh, všetkých cezrenčných zákazok. A tiež nevieme, koľko peňazí sa napokon vráti do krajiny ktorá to bola predelená, ktorá tam ostane, pretože e, došlo k subdodaniu mimo danej krajiny, teda je to oblasť, ktorú by možno stalo za to podrobnejšie zanalizovať. Možno je to príliš jednoduché tvrdiť, že 64% všetkých prostriedkov napokon končí mimo danej krajiny. A čo sa týka kategórii CPV. E, tu vidíme, že stavebníctvo je oblasťou s najvyšším podielom a taktiež e, dopravné vybavenie a rôzne iné pomocné produkty. E, tieto oblasti predstavujú veľkú väčšinu využívaných prostriedkov, ktoré sú zadávané na cestraničnej úrovni. Tu je znázornená mier, miera cezhraničných zákazov, ktoré sú udelované na úrovni EU13. E Polsko, Rumunsko, Slovensko predstavujú veľkú väčšinu prostriedkov, ktoré boli takto zadané cezhranične a Polsko predstavuje a zastupuje najväčší počet takýchto zakázok, e, ktoré boli zadané zezranične. <coughs> to, um... Tie naj... E, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Česká republika, Rakúsko patria medzi tých e, najvyšších dodávateľov a potom tam vidíme Južnú Koreu a Švajčiarsko z hľadiska hodnoty kontraktov. A podobný obraz je aj pre celé EÚ, keď hovoríme o počte kontraktov aj cezhraničných, kde Nemecko predstavuje najväčší počet kontraktov, zmluv cezhraničného charakteru. Keď sa pozrieme konkrétne na Polsko, tak tu vidíme veľmi podobný obraz, ako sme videli aj na predchádzajúcom obrázku. Japonsko je tu zaradené teraz ako jeden z prvých top ten dodavateľov, ale inak je to podobný mm, obraz. A toto je súhrn našej analýzy doteraz – a môžem to zhrnúť aj tak, že poviem, že približne 90 prostriedkov, ktoré boli zmluvne zadané medzi rokom 2012 a 2014, niečo som ešte zabudol, to sa týka konkrétne fondov ktorých sú európske fondy, takže 90 týchto prostriedkov bolo zazmluvnených počas týchto troch rokov na e, subjektom v tej istej krajine, ako bol zamestnávateľ, contract authority. A ďalšia vec je, že keď hovoríme o cestraničných kontraktoch, tak oveľa viac sa zazmluvňuje z EU 13 ako z EU 15, než opačným spôsobom. Máme aj niekoľko odporúčaní a jedno sa týka priamého aj nepriamého cez e, hraničného zazmluvňovania. To treba ďalej skúmať, či už z hľadiska toho, koľko peňazí zazmluvnených v krajine opúšťa krajinu a koľko z týchto prostriedkov, ktoré sú zazmluvnené so zahraničnými dodávateľmi, zostávajú v krajine alebo sa vracajú do krajine, pretože zmluvy na prácu, na oddielo napríklad, predstavujú to najväčší podiel cezhraničných kontraktov a predpokladáme, že veľkú časť tejto práce realizujú subdodávateľia, ktorí sú z tej istej krajiny ako zadávateľ, zamestnávateľ. Ďalšia vec, ktorá sa objavila, a to nebolo celkom súčasťou analýzy, ktorú sme mali realizovať, avšak pri našej analýze sme si všimli, že z hľadiska zmluv udelených, uzavretých EU inštitúciami, 35 z nich z hľadiska hodnoty ide, do, ide belgickým firmám a predpokladáme, že je to tu podobný jav nepriamého subdodávateľstva a možno, že aj to by bolo hodné ďalšieho prieskumu. To je v zásade súhrn analýzy, ktorú sme doteraz vykonali. Ďakujem veľmi pekne, pán Ackermann. E, väčšina mojich kolegov tu sedí a počúva vás a máte teraz príležitosť položiť otázky, e, ktoré máte. Nikto nemá otázku? Ja mám jednu. A síce vy ste mali svoje zadanie, ale ja som dúfal, že nám aj poviete, že prečo niektoré štáty zadávajú viac cezhraničných e, zákazok ako druhý. A vy ste ukázali tu na, že povedzme, ako to vyzerali, povedali ste, že Polsko vedie v cezhraničných kontraktoch, ale prečo? Prečo to robia? Prečo niektoré členské štáty to takto robia? Je to z hľadiska pravidel obstarávania a takto E, sa nedostanú zahraničné firmy na iné trhy, alebo ak, čo je ten dôvod? Možno, že by ste to mohli troška ešte rozviesť. Je to jedna z vecí, ktorú sme aj my identifikovali ako zaujímavý problém v rámci našej štúdie. Žiaľ, sme nemali na to veľa času a táto analýza, ktorú sme robili, vyčerpala všetok čas, ktorý sme mali k dispozícii pred týmto hearingom. A taktiež sme súhlasili s administratívou, že je možnosť pokračovať ešte v tejto práci a zohľadniť feedback Mm, súhlasím s vami, myslím si, že je to niečo zaujímavé a stálo by to za to, aby sme sa tým zaoberali. Ďakujem veľmi pekne a ja sa teraz sama seba pýtam, čo spravíme s týmito vedomosťami. Možno by sme ľuďom mali povedať, že je to zle, že peniaze idú do zahraničia, alebo že je to všetko prepletené, zosieťované. Predsa cieľom otvorených hraníc je, že sa veci obstarávajú kde je to lepšie. Mám otázku k tým top suppliers EU13, tam je prvá je Taliansko z hľadiska hodnoty a potom Španielsko, Nemecko, Česko. E, rozpočtový výbor bol raz vo firom a aj tam sme si položili tú otázku pred mnohými rokmi budú tí prví, e, prvých 10 dodávateľov prichádzať z firmu. Taliansko to je napríklad kvôli polnohospodárstvo. Má veľké, dobré polnohospodárske stroje, takže bolo by dobre vedieť, o aké produkty ide, čo sa dodáva, pretože to nám pomôže získať aj tú odpoveď na otázku, či to posilňuje vlastnú ekonomiku. Takže čo sa dodáva? To je moja prvá otázka. Máte tam aj nejaké znalosti? A druhá otázka je, pokiaľ ide o Polsko, tak to vidím ako veľmi zaujímavú vec. Ja by som sa bola totiž stavila o hlavu, že nielen z počtu kontraktov, ale aj z hľadiska hodnoty bude na prvom mieste Nemecko. A teraz uvidím Polsko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko Takže čo vieme o polských dodávkach alebo o dodávkach do Polska? Ďakujem. Takže aké sú tieto kontrakty, ktoré sú za týmito číslami? A vidíme, že najmä v prípade Španielska, a Talianska sú to zmluvy o dielo. To je jediné, čo môžem takto z pamäti povedať. Alebo môžeme sa tým ešte ďalej zaoberať samozrejme v nadchádzajúcich týždňoch. Prepačte. Musím sa spýtať ešte raz. Ja mám doma u seba spolky, ktoré bývajú s mojimi rodičmi a vždy tie dámy z Polska mi hovoria, ako ťažko sa tam hľadá práca. Takže sú to e, štyri súroden, štyria súrodenci, ktorí traja pracujú v zahraničí a jedna je v Polsku a nemá prácu, takže tieto zákazky zmluvy o dielo, to sa mi zdá veľmi zvláštne, keď vychádza z toho polského príkladu. Poliaci sú samozrejme všade v Európe, sú veľmi mobilní, hľadajú si prácu všade. Takže tie čísla považujem za zaujímavé, ale nie sú dobre rozčlenené. Nestačí to na to, aby sme s tým mohli ďalej pracovať. Mohlo, malo, bolo by dobré sa zaoberať aj touto otázkou, že akú mobilitu sme vyvolali a či táto mobilita predstavuje pridanú ekonomickú hodnotu. Možno je to iná otázka ako to, čo bolo vaše zadanie. Ale chcem sa spýtať, či máte nejaké znalosti, vedomosti, ktoré by boli aj pre nás dôležité. Z hľadiska tej druhej otázky, to je tá pridaná hodnota, tak si myslím, že to sme nedokázali e, riešiť v rámci zadania štúdie, ale rozhodne máme viac podrobností. Ja to ale nemám tu takto všetko v hlave. Máme ale tie informácie a môžeme to analyzovať rôznymi spôsobmi a môžeme ísť až do detajlov, napríklad keď zbadáme nejakú veľmi zaujímavú hodnotu niektorých súhrných tabuliek, tak sa môžeme do toho vnoriť a snažiť sa zistiť, čo je v pozadí. Áno, samozrejme, že dokážeme poskytnúť podrob- väčšie podrobnosti o tom, napríklad, čo znamená tieto talianské a španielské kontrakty, ktoré dostali a podobne. Ďakujem veľmi pekne, pán Ackermann ten prieskum, ktorý ste urobili, bol veľmi obmedzený z hľadiska rozsahu pôsobnosti, ale myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby ste mohli niektoré čísla troška rozložiť, aby sme získali odpovede na, moje, na naše otázky. Neviem, či je na to potrebný ďalší prieskum, ale ak by ste to mohli ešte takto troška doplniť, by sme boli veľmi radi. Bolo by to super. A teraz nakoniec budeme mať spravodajcu pána Čarneského, keby ste sa vyjadrili na záver tejto témy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým našim rečníkom. Bolo to veľmi zaujímavé verejné vypočutie, ktoré sme sa dneska zúčastnili. A dovolte, aby som povedal, že ekonomika je viac než len obchodná bilancia. Ekonomika sú aj emócie, aj psychológia. Bol som svetkom toho, ako v roku 97 konzervatívci v Spojenom kráľovstve utrpeli svoju najhoršiu poražku v 20. storočí, napriek tomu, že vláda Johna Majora vytiahla ekonomiku do veľmi vysokých čísel, napriek tomu ich porazili, pretože široká verejnosť, napriek tomu, že vedela, aké pozitívne sú ekonomické výsledky, mala pocit, že potrebuje zmenu. My sme tu dostali čísla, ktoré nám hovoria veľa, ktoré sú dobré a podnikatelia v Polsku a v Maďarsku nemajú pravdu. Ja nechcem spochybňovať tieto údaje, pretože pán Novakov, ktorý už odišiel, mal pravdu, keď povedal, že sú to veľmi často firmy zo staré EU, z EU 15, ktoré si zriadili cerské spoločnosti v krajinách EU 13, keď sa stretnú s administratívnymi prekážkami a sú to tieto cerské spoločnosti, ktoré vyhrávajú miestne kontrakty vo väčšej miere ako domáce firmy. Myslím si, že existuje skutočný problém a skutočný pocit, že distribúcia európskeho financovania nie je spravodlivá. Pani predsednička povedala, že je to jednotný trh pre všetky firmy zo starých aj nových krajín a že všetci majú rovnaké príležitosti. Áno, ale ale miestne firmy z chudobnejších členských štátov nám hovoria, že majú taký pocit, že veci nie sú celkom spravodlivé. A myslím si, že dneska sme si vypočuli napríklad, že do mojej vlasti prúdi veľa peňazí. Ale keď si pozrieme tie čísla per capita na hlavu, na obyvateľa, tak potom sme na konci tabulky, hodnotiacej tabulky nových členských štátov. My sme veľká krajina, my máme 38 miliónov obyvateľov. Takže okrem Slovenska a Estonska každý dostáva na obyvateľa viac ako my. A to je napríklad tiež zaujímavý rozdiel, ktorý stojí za to spraviť. Dnešná diskusia bola veľmi zaujímavá. Pán Drošč je rodený diplomat a, a hovorí veľmi diplomaticky, keď hovorí o problémoch, pre ktorými stoja podnikatelia. Ale to, čo povedal, je veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé je aj to, čo sme si vypočuli od pani Vitajoš z Maďarska. aj od pána Nislera. Myslím si, že stojí za to sa znovu zaoberať touto problematikou a ďakujem pani predsedničke za podporu pri tomto verejnom vypočutí, pretože sú to ťažké témy, o ktorých treba hovoriť a vďaka vašej podpore sme o tomto probléme mohli hovoriť. Ďakujem vám pani predsednička a ďakujem aj všetkým, ktorí sa tu zúčastnili dnešného vypočutia, ktoré bolo veľmi dôležité. Ďakujem. Chcem ešte poďakovať aj ja spravodajcovi za jeho posledný príspevok, poďakovať sa všetkým rečníkom, ktorí dnes prišli. Ďakujem za vaše otázky a odpovede. Jedna vec, ktorú som si ja potvrdil, je, že to sú nielen čistí príjemcovia, ktorí majú osoch z týchto pri- peňazí, ale sú to aj čistí prispievateľia, ktorí majú z toho osoch. A tie členské štáty, ktoré sú čistí prispievateľia, si to niekedy neuvedomujú že všetci majú osoch z týchto štrukturálnych fondov. Mm, aj platí to napríklad aj pre moju vlast. Ďakujem ešte raz každému, bola to dobrá téma, dobrá diskusia. Mnohí kolegovia tu nemo, neboli, ale mnohí ste prišli a za to vám ďakujem. we would like to wish you a very nice holiday. Ďakujem a prajem vám všetkým pekné prázdniny.